Týmto e, považujeme program za schválený. A môžeme prejsť na schválenie zápisnice zo schôdzi, ktoré sa konali 26. oktobra, 31. januára a 3. februára. Sú nejaké pripomienky? Týmto môžeme považovať zápisnice za schválené. Takže poprosím, aby ste sa utišili a prejdeme na bod číslo 4. If you please, those in the room remain silent. We're moving on. Prosím, aby ste sa utišili. Pokračujeme v našom programe a je to bod číslo 4 a je to ESVČ a potom e, otázky, ktoré súvisia so zahraničnou politikou a celkovo úloha centra SICEM. Ide e, vlastne o spoločné situačné centrum EÚ. Ja som e, napísal list v decembri vysokej predstaviteľke EÚ pani Aštonovej v súvislosti s výmenou názorov ohľadom ESVČ a ohľadom aktivít spoločného situačného centra. Chceli by sme túto tému prejsť spolu s našimi kolegami z výboru AFET a výboru CD. E, máme tu e, Kristofa e, Lizeka, ktorý je podpredsedom CD. Zatiaľ tu máme z AFED. Máme tu Pierre Vimon, ktorý je eh, vlastne generálny tajomník eh, SVČ a pán Salmi je riaditeľ centra SICEN. Títo dvaja páni budú eh, prezentovať fungovanie SICENu. Najprv dáme slovo veľvyslancovi a potom pánovi Salmimu a potom bude e, priestor na diskusiu. Takže, pán veľvyslanec, máte slovo. Ďakujem za slovo. Ja budem veľmi stručný. Domnievam sa, že e, tie reflektory patria e, tu kolegovi, riaditeľovi Sicenu. To je vec, ktorá je dnes predmetom vášho záujmu. Poprosím, aby ste sa utišili, aby sme si mohli vypočiť rečníka. Pokúsim sa eh, hovoriť hlasnejšie, aby ste ma dobre počuli. Ešte teraz zopakujem Zrejme Ilku e, vám odprezentuje to najzaujímavejšie z dnešného dňa. Ja by som chcel e, zasadiť tému do kontextu, aký je vzťah medzi e, tým externým rozmerom a interným rozmerom práve v tej oblasti bezpečnosti a vôbec politik, ktoré presadzujeme, tak znela vaša e, širšie formulovaná otázka a potom e, riaditeľ Sicenu, e, pán Salmi, sa vyjadrí bližšie. Bez pochyby v oblasti bezpečnosti je dôležité mať veľmi dobré prepojenie a koordináciu medzi internou, interným a externým rozmerom a teda aktivitami v činnosti, ktoré, ktoré realiz, činnostiach, ktoré realizuje EÚ. Jednoducho to prepojenie je veľmi dôležité a len tak sa dokážeme postaviť zoči voči tej globálnej situácii, či ide o posilnenie e, e, našich úspechov pri boji proti terorizmu alebo organizovanému zločinu alebo pri potieraní obchodovaní s ľudskými bytostiami v EÚ. Uviedol som vlastne len e, e, niekoľko priorit EÚ. Treba venovať pozornosť aj externému rozmeru uvedených hrozieb. To je E, každodenná hrozba. A z uvedených dôvodov je potrebné úzko spolupracovať s jednotlivými členskými štátmi nielen v rovine bilaterálnej, ale aj v širšom rozmere treba vlastne zlúčiť aktivity, zlúčiť aktivity členských štátov a naše aktivity smerom na tretie štáty, aj naše vzťahy s nimi a takisto aj misie zamerané na um, riadenie e, e, rizík a pri každom kroku, ktorú vykonávame, musíme úzko spolupracovať s členskými štátmi. Treba mať zosúladený, e, koordinovaný postup. Ehm, naša zahraničná služba musí úzko spolupracovať s členskými štátmi a samozrejme aj s Európskou komisiou. A práve v prípade komisie sme dosiahli e, výrazné zlepšenie koordinácií e, našich úloh. Zadefinovali sme si strategické priority, e, Nedávno sme schválili dve takéto priority v prípade Sahelu a v prípade E, vlastne severovýchodnej Afriky. No a z toho vzýšli určité projekty, e, ktoré sú e, zastrešené pod pojmom komplexného postupu. A v rámci tohto postupu opäť nájdeme, že sa snúbi externý a interný rozmer. Uvediem niekoľko príkladov prvotných krokov, ktoré sa podnikli v tomto smere. Zástupcovia ESVČ majú svoje sídlo a podielajú sa na všetkých skupinách rady, ktoré sa zaoberajú otázkami bezpečnosti. Je to JAX, COZY a ďalšie a ESVČ e je zastúpené aj na úrovni riaditeľov, e, e, je zastúpené aj v nedávno vytvorenej skupine týkajúcej sa vnútornej bezpečnosti a to má e, aj svoj protiažok na úrovni komisie. ESVČ chce zostaviť e, obdobnú e, službu, ktorá ale však sa bude venovať tomu externému rozmeru a má to byť opäť prierezová typ skupiny prierezový typ skupiny a v e, spolupráci s komisiou. Spoločný dokument našej služby a komisie by mal byť vydaný začiatkom budúceho mesiaca a tento dokument sa bude e, venovať práve činnosti v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a bude načrtávať e, možnosti užšej spolupráce a poukazovať na tom, kde sú tie styčné body, ktoré umožňujú nielen koordinovaný postup, ale dokonca aj spoločný postup. No a, a potom, ako tento dokument je vydaný a predložený, PSE, bude spoločné zasadnutie PSE a COZY, bude to prvé takéto stretnutie, malo by sa konať začiatkom júna a bude sa na ňom, budú sa na ňom preberať spoločné aktivity, ktoré by mali prehlbiť e, ten interný aj externý rozmer v oblasti bezpečnosti. Vlastne chcel by som podotknúť aj to, že v rámci eh, uplatňovania štokholmského programu sme veľmi pokročili v spolupráci s DG Home, eh, čím sme užšie prepojili eh, oblasť slobody, bezpečnosti a spravodlivosti z CDF v tej oblasti mierových misií. Veď podielali sme sa na viacerých e, civilných misi- misiách v tej oblasti tej občianskej be- bezpečnosti, či na úrovni policajných zborov alebo žandarmarí, a bolo to v Kosove aj v Afganistane a v iných lokalitách. Na e, tom junovom zasadnutí by sme sa chceli zamyslieť e, nad možnosťami e, prehlbenia toho zosúladenia našej externej politiky práve v otázkach počítačovej bezpečnosti a v oblasti boja proti terorizmu. Vieme, že toto sú oblasti spoločných aktivít EÚ v doméne bezpečnosti. Chceme podniknúť viacero iniciatív v tejto oblasti a naše snaženie bude neutichajúce. Naše priority v oblasti bezpečnosti, tak ako sú zakotvené v bezpečnostnej stratégii EÚ alebo v internej eh, eh, bezpečnostnej stratégii, toto sa bude snúbiť v tých e, spoločných aktivitách e, nás všetkých, ktorí e, spracujeme v Európskej zahraničnej službe. No a okrem toho chceme posilniť viaceré európske delegácie, ktoré e, zohrávajú prioritnú úlohu v rámci európskej bezpečnostnej politiky. E, chceme ich posilniť práve o expertov v oblasti bezpečnostnej politiky. Mali by fungovať ako styční dôstojníci v špecifických otázkach, ktoré, sa bezprostredne týkajú slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Záverom, aby som chcel povedať, bez toho, aby som ešte raz zdôrazňoval naše odhodlanie v tejto oblasti, že chceme konsolidovať a podporovať právny štát, presadzovať dodržiavanie ľudských práv, medzinárodné právo, ktoré to sú atribúty, ktoré sú pilierom všetkých európskych snah, v snahe dosia, dosiahnuť, presadzovať mier a posilniť medzinárodnú bezpečnosť. Toto považujeme za povinnosť vyplývajúcu z Lisabonskej zmluvy a e, e, predstavujú aj e, osobnú angažovanosť vysokej predstaviteľky. Väčšina tých misií sú, majú civilný charakter a sú zamerané na reformu bezpečnostných systémov alebo, alebo sú zamerané vlastne na presadzovanie právneho štátu. Snažíme sa tým poda, po, poskytnúť pomocnú ruku, ktorá by pomohla nastoliť demokraciu a presadiť princípy právneho štátu. To je našou eh, snahou pretrvávajúcou a pokiaľ by vzýšla potreba eh, vytvoriť nové misie, tak eh, určite ich budeme presadzovať, aby boli nastolené právne štáty a aby sa presadila demokracia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, vystupí pán e, Salmi, riaditeľ centra SITCEN a on predstaví, ako vlastne funguje táto organizácia. Ešte chcem povedať, že tak ako vždy máme bohatý program e, na dnešné poobede, máme dosť veľa bodov na programe, takže ak sa budete vyjadrovať relatívne stručne, bude to len a len dobre, povedzme 6-7 minút na prezentáciu a potom môžu nasledovať otázky. Ďakujem. Pekne. Ja určite viem byť e, stručný, dokážem to. E, pokiaľ ide o SICEN, už som tu dva mesiace a treba priznať, že existujú všelijaké možno klebety alebo aj reči vo všeobecnosti o tom, akú úlohu CICEN vlastne má. Čiže ako je to naozaj, aká naša misia, aké naše pozadie, naše úlohy, funkcie, prípadne aké výstupné produkty v súčasnosti vyrábame v úvodzovkách. Čiže misia. My, keďže chceme, aby Európa bola bezpečná e, v súčasnom e, svete, potrebujeme spravodajské informácie, ktoré nám e, pomôžu príjmať vhodné stratégie a politiky v oblasti vnútornej aj e, zahraničnej. Misiou SICENu je poskytovať včasné varovanie a, spravodajské analýzy e, vysokej predstaviteľke pre zahraničnú politiku a takisto aj jej zamestnancom a iným organizáciám EÚ, ktoré pracujú v oblasti boja proti terorizmu, zahraničnej politiky a bezpečnostnej politiky síce vykonáva svoju prácu tým, že monitoruje medzinárodné udalosti vlastne non-stop, monitoruje a vyhodnocuje a takisto sa e, mimoriadne venuje e, citlivým geografickým oblastiam, terorizmu, šíreniu e, zbraní hromadného ničenia a iným globálnym hrozbám. Pokiaľ ide o našu históriu alebo pozadie, SICEN vznikol v súvislosti s vytvorením E, európskej e, spoločnej bezpečnostnej obranej politiky ešte v roku 1999, keď bol vytvorený aj e, post vedúceho alebo rejiteľa tejto oblasti. Vtedy sa ukázalo, že potrebujeme takéto bezpečnostné alebo spravodajské informácie, analýzy, potom boli tu potopa dvojčiek v New Yorku a ďalšie svetové hrozby, ktoré len potvrdili túto potrebu aj tu v EÚ. Preto v roku 2002 vznikol e, SICEN e, a spadal pod úrad vysokého predstaviteľa. V tom e, istom čase aj takisto rôzni zamestnanci národných spravodajských služieb boli vyslaní, aby pracovali tu, teda pre SICEN. Služba poskytuje e, rade sekretariatu a takisto aj v súčasnosti vysokej predstaviteľke e, informácie, spravodajské informácie, ktoré vychádzajú e, z, z národných e, zdrojov. Takisto síce od roku 2007 e, pracuje v spolupráci aj s organizáciou pre E, vojenské spravodajstvo, ktorá pôsobí pri EÚ a vlastne spoločne pripravujeme informácie. A potom e, v roku 2009, keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, e, vtedy vlastne si cen prešiel priamo pod, pod právo moc vysokej predstaviteľky. Pokiaľ ide naše hlavné funkcie a úlohy, povedal by som, že sú viaceré, konkrétne štyri. Najprv teda monitorovať situáciu a celosvetové udalosti, e, vydávať včasné varovania, e, poskytovať e, rôzne spôsoby zareagovania na krízy. Potom v čase krízy SICEN pokračuje s takýmito funkciami a dokonca ešte aktívnejšie alebo intenzívnejšie vykonáva poskytovanie informácií, pripravuje rôzne aktuálne správy o situácii e, v danom regióne, či už vysoké predstaviteľke alebo e, iným organizáciám a e, pracuje v takýchto situáciách v režime non-stop, nielen počas oficiálnych pracovných hodín. Máme tri jednotky alebo oddelenia a takisto e, spolupracujeme aj s projektom e, glo- e, globálnej navigácie. Pokiaľ ide o tieto spravodajské informácie, častokrát ide o také informácie, tak sa to vníma, ako keby boli poskytované nejakým tajným spôsobom ale my používame aj diplomatické služby, otvorené e, zdroje, misie e, CSDP, naše vlastné misie a e, takisto aj spravodajské služby členských štátov. To všetko sú naše zdroje informácií, takže nie sú to žiadne mimoriadne tajné záležitosti. Chcem zdôrazniť, že síce nie je mm, nevykonáva operatívne funkcie, pokiaľ ide o bezpečnostné informácie alebo služby, tak ako je tomu v prípade e, spravodajských organizácií v členských štátoch. To by si e, vyžadovalo naozaj veľkú kultúrnu zmenu, aby e, sa niekedy v budúcnosti síce snažil stať sa takou organizáciou, ktorá vykonáva aj takéto operatívne služby. Myslím si, že na teraz to v nehrozí. Je to čisto úloha pre spravodajské služby členských štátov. My naozaj iba poskytujeme informácie a nevykonávame žiadne operatívne služby. Takže to je, myslím, z mojej strany na teraz všetko. Ďakujem. Thank you. Thank you so... Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Salmi. Teraz eh, teda bude nasledovať diskusia s poslancami mohol by mm, mohol by najprv vystúpiť pán Lizek, eh, ak má záujem. Eh, nech sa páči, pán Lizek. Eh, thank you very much. Ďakujem. Let me speak in Polish, will be faster. <laughs> Um, Budem hovoriť po polsky, tak to bude rýchlejšie. Takže, mm, ďakujem pekne, ďakujem E, za výboru Libe za to, že e, zorganizoval toto stretnutie. V súčasnosti témy vnútornej zahraničnej bezpečnosti sú také témy, ktoré sa týkajú e, nás všetkých, ktoré sú pre všetkých zaujímavé. Pokiaľ ide Eh, budem preto teda predsa len hovoriť po anglicky, že boli nejaké problémy s tlmočením minimálne do nemeckého jazyka. Takže vonkajšia zraničná e, eh, bezpečnosť, tá je v skutočnosti veľmi dôležitá, žijeme v čase terorizmu a tak ďalej. E, ale chcel by som vás e, požiadať, možno tak provokatívne, alebo spýtať sa provokatívne, pretože vy ste, pán rejiteľ, skončili s vašim názorom na eh, Európske spravodajské služby. Častokrát sme o tom hovorili aj na podvýbore eh, SEDE s našimi kolegami, ale som zvedavý eh, na váš názor. Povedali ste, že inštitúcia nie je typickou spravodajskou organizáciou v tom tradičnom zmysle slova, ale chcem sa teda spýtať, či máte pocit, že Máme v súčasnosti vôbec e, potrebu takéto inštitúcie, aby teraz vznikla? Je treba, aby e, teda vaša organizácia sa vyvíjala smerom k takéto tradičnej spravodajskej organizácii? Takže to je prvá otázka. Druhá otázka, potreba spolupráce. Samozrejme, tá tu je, ale ako to v praxi vyzerá? Ako vyzerá tá spolupráca s internými a externými bezpečnostnými hráčmi? Čiže to je Europol, Frontex, a tak ďalej. Najmä mám na mysli eh, misie eh, spoločnej bezpečnostnej a obrannej eh, politiky. A potom ako to vyzerá, pokiaľ ide o spoluprácu medzi vašou organizáciou a inými spravodajskými inštitúciami na svete alebo vo svete. Čiže nehovorím teraz už o európskej úrovni, ale tej celosvetovej. Ďakujem pekne. Ďakujem, teraz môžu vystúpiť aj ostatní poslanci. Poprosím vás do dvoch minút, aby sme to všetko stihli. Pani Introl, nech sa páči. Um, you, Ďakujem. Mňa veľmi teší, že konečne uh, sa tejto téme môžeme venovať, pretože celé roky e, sme o to žiadali, takže naozaj ma to teší, je to krok dobrým smerom. Budem stručná a budem sa sústrediť najmä na e, prvok demokratickej kontroly, demokratického dohľadu pretože naozaj celé roky sa už o tom síce nehovorilo, najprv e, to ľudia popierali, že to vôbec existuje, e, potom začali hovoriť, áno, e, existuje možno, ale o nič vlastne nejde, čiže tak postupne to ako keby z tej hmly pred nami vyrastalo a teraz hovoríme už e, v súvislosti s prepojením na služby pani Eštonovej, teda že je to taká oficiálnejšia organizácia, ale keby mala byť e, aj operatívneho charakteru, e, museli by sa meniť zmluvy. To je možno dobrá vec, pretože spolupráca v tejto oblasti je určite potrebná, ale takisto treba organizovať demokratickú kontrolu alebo dohľad nad aktivitami, aktivitami takéto inštitúcie. Takže čo si myslíte, o tom, že by sme v parlamente vytvorili takú nejakú, nejaký výbor alebo výbor v úvodzovkách, tak ako je tomu vo väčšine e, členských e, štátov, e, miest, teda v národných parlamentoch, kde by poslanci teda museli samozrejme mať nejakú bezpečnostnú previerku a teda by vykonávali dohľad nad vašou organizáciou. Viem, že dnes tu máme na programe viaceré témy, ktoré sú E, za zatvorenými e, dverami z nejakých dôvodov, ktorým celkom nerozumiem, ale e, pritom práve však by sme my niekedy v budúcnosti vykonali dohľad na vašou organizáciou, práve táto téma by mala byť za zatvorenými dverami, ale nie je, takže nerozumiem tomu. Predseda je čoraz viac rečníkov, ale najprv pán Alvaro, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne aj generálnemu tajomníkovi za to, že prišiel a ďakujem pekne aj pánovi Zaumimu. Vy ste vstúpili do vašej funkcie len prednedávnom. Pani Infeld už hovorila o tom, že do roku 2004 už e, sa snažíme vzať kontakt s Sicenom. Doteraz to nebolo také plodné, takže sa teším, že ste prišli. Sú to dve veci, na ktoré by som sa rád obmedzil ale už ste ich aj načrtli. Ide o otázku Európskej spravodajskej služby z EPP aj z e, SAD, e, z ich rádov sa ozýva, že by sme takúto službu mali mať. Požadujú to, takže by ma zaujímalo, aký právny základ by bolo potrebné vytvoriť, alebo čo by sa muselo zmeniť v zmluvách, aby toto bolo možné. Ja ako liberál ešte nemám konečné stanovisko k tejto otázke, ale niektoré členské štáty tiež majú určité výhrady. To je prvá vec. Druhá vec, by ma zaujímalo, ako je to v spolupráci s radou pán Dekerkov. E, vystúpil s myšlienkou, že by pod jeho vedením SICEN, Europol, Frontex a tak ďalej mohli byť e, zlúčené, aby vznikla taká určitá jednotka boja proti terorizmu pod jeho vedením. E, na mňa by zaujímala kontrola zo strany parlamentu. Takže toľko teda z mojej strany na, na túto chvíľu. Now the floor goes to... Ďakujem. Ďalej pán Busutil. Ďakujem. Mám štyri jasné otázky na pána Salmiho. Poprvé, spolupracuje SITCEN s agentúrami ako napríklad Frontex. Tam má tiež svoje vlastné situačné e, centrum alebo prípadne s Europolom. Po druhé, môžu členské štáty zdieľať e, spravodajské informácie, ktoré od, dva získajú. E, po tretie, zdieľa si cen informácie s tretími štátmi, ako napríklad USA. A po štvrté, do budúcna si viete predstaviť, že by ste mali nejakú úlohu v oblastiach ako napríklad e, nejaký TFTP na európskej úrovni alebo e, PNR, takisto na európskej úrovni niečo také má aj tú úlohu. Sice pani Romero López, nech sa páči. Ďakujem. Poprvé chcem sa spýtať, eh, aké sú podľa pána rediteľa hlavné teroristické hrozby, ktoré momentálne v Európe sú, prítomné na jeho skúsenosti už vo funkcii. Eh, teda ktoré hrozby najviac ten sleduje. To poprvé. Po druhé, povedali ste, že to vyšetrovanie, ktoré vykonávate, e, to je vaše vlastné vyšetrovanie, zisk, e, teda e, využívate aj informácie, spravodajské informácie vojenských služieb. Je, je pravda, že takéto spravodajské informácie jednotlivých členských štátov nie sú úplne koordinovateľné alebo ťažko sa dajú koordinovať, tak tam je asi istý nedostatok, pretože práve, práve v spravodajských službách máme nedostatok koordinácií v danej krajine, napríklad v, Spojenom, v Spojených štátoch mali 16 bezpečnostných alebo spravodajských inštitúcií a nedokázali sa zladiť natoľko, aby zabránili teroristickému útoku. To isté v Anglicku, čiže toto sú, toto sú tie nedostatky v koordinácii. Pokiaľ toto aj u nás existuje na úrovni členských štátov, tak e, myslím teraz na analytickej úrovni a nie operatívnej. E, je vôbec na analytickej úrovni aspoň možnosť toho, že by SICEN mal k dispozícii také nejaké informácie zo strany členských štátov, nie na úrovni operatívnej, ale na úrovni čisto analytickej. Teda inak povedané, je realistické očakávať do budúcna, že by Európska únia mohla mať koordinovanú spravodajskú službu? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Aj podľa mňa je dobré, že máme konečne možnosť viacej diskutovať o tom, ako je to s situáciou Sicenu, že máme možnosť ako parlament získať od vás informácie a vyhodnotiť ich. Mňa by zaujímalo, aký je vzťah k Europolu a k Eurojustu, či a ako dochádza k výmene informácií, či pokiaľ ide o spracovanie údajov, sú nejaké vzťahy s Europolom. A okrem toho by som ešte chcel vedieť, voči akému parlamentu, akej parlamentnej kontrole máte pocit potreby skladať účty. Spravodajské služby v členských štátoch podliehajú prísnym kontrolám. Sú tam veľmi príske ustanovenia, pokiaľ ide o kontrolu spravodajských služieb. Je to naozaj veľmi taká citlivá oblasť. A ja osobne si myslím, že by mala byť čo možno najúžšia, ak je vôbec potrebné ju mať, pretože v mnohých prípadoch teraz pod e, názvom boj proti organizovanému zločinu alebo terorizmu sa skrýva kadečo, čo skrátka by mohlo prebiehať v rámci Europolu alebo Eurojustu. Takže ako je to s tým rámcom? A ešte posledná vec, pre mňa veľmi dôležitá. Prečo otázky vnútornej bezpečnosti a boja proti zločinu, prečo tieto otázky sa riešia v rámci takéhoto externého grémia, teda inštitútu, ktorý je určený pre zahraničnú politiku EÚ, lebo toto evidentne plánujete, takže by ma zaujímalo, kam to až chcete dopracovať. Dank. Mrs. Latford. Ďakujem, pani Latford, dve minúty. Ďakujem. Pán Vimont eh, spomenul tú dôležitosť správneho štátu demokratických eh, noriem. Chcem sa spýtať, čo sa stalo, ak vie, s právnymi diskusiami z USA, ktoré boli započaté, myslím, na základe iniciatívy práve americkej, pred ešte, pred eh, ešte predchádzajúcej e, americkej vlády ktoré podľa všetkého mali za cieľ, aby Európa akceptovala, akceptovala že bežná e, trestnoprávna jurisdikcia sa netýka alebo neoplatňuje v prípade terorizmu, takže e, takéto všelijaké unášanie ilegálne mohlo vlastne prebiehať. Aspoň to bol teda cieľ predchádzajúcej americkej vlády, ak to môžem tak negatívne pomenovať. V poslednom čase sa o tom už nehovorí, takže chcem sa spýtať, čo presne sa s tým e, stalo, nejako sa to zmenilo, keďže nakoniec aj prezident Obama naďalej má ešte väzňov v Guantaname. Then, Mrs. Lunacek. To... Pani Lunacek, dve minúty. Thank you, uh, President. Ďakujem. K tomu, čo sa aj iní kolegovia spýtali, teda demokratická kontrola. Ja som členka aj výboru AFED a bola som trochu prekvapená, že táto téma SITCEN e, sa preberá tu na Líbe spolu s nami, to je v poriadku, ale keďže je to otázka, ktorá spadá pod zahraničnú službu, tak e, minimálne som bol prekvapená, ak to tak môžem povedať, že tá diskusia je tu a nie na fete. Ale dobre, sú tam témy, ktoré sa týkajú jednej, jedného a druhého výboru, takže je to nakoniec azda v poriadku. K tomu, čo sa už aj spýtali ďalší kolegovia, teda e, pán Kerkov e, e, mal predstavu, že by bola spoločná agentúra Frontex SICEN, pracuje sa na tom. Je moja otázka potom k samotnej práci SICENu, koľko zamestnancov máte v súčasnosti a aké sú horizontálne a geografické témy, na ktorých pracujete. A aký je rozdiel s národnými e, spravodajskými službami? Máte E, vlastné zdroje, respektíve už ste spomenuli niektoré druhy zdrojov informácií, ale e, pracujete aj na vlastných ďalších zdrojoch, vytvárate si ich. A keby ste mohli e, povedať e, v číslach, e, koľko, alebo aká časť každodennej práce si cenu sa týka oblasti e, boja proti terorizmu, respektíve koľko percent sa týka boja proti terorizmu a koľko sa týka iných tém. A ďalšia otázka, nakoľko dôležitá je táto práca v oblasti boja proti terorizmu, nakoľko je dôležitá pre spoločnú e, bezpečnostnú obranú politiku, nakoľko, e, nakoľko k nej e, prispieva pán Broms, nech sa páči. Ďakujem. Mohli by ste spomenúť nejaké, nejaké udalosti alebo niečo, čo sa stalo, čo ste mohli vy vlastne predpovedať na základe vašich, vašich vlastných e, zdrojov. Napríklad, e, keď boli, alebo keď začali tie nepokoje na Blízkom východe v Severnej Afrike, vedeli ste o tom, alebo rátali ste s tým e, dlho dopredu, predtým ako sa to Eh, ukázalo aj v médiách, ako sme sa tom dozvedeli my všetci ostatní, alebo eh, ďalšia otázka, podarilo sa vám niekedy zabrániť nejakému teroristickému útoku? Netreba povedať, že akému, ale či sa to vôbec stalo? Ďalšia otázka. Eh, bezpečnosť, sloboda a spravodlivosť. Vždy si pripomínam, že sloboda to znamená častokrát E, čoraz väčšie zasahovanie do trestnoprávnych systémov jednotlivých členských štátov a rozširovanie veľmi zaujímavého e, konceptu boja proti zločinu. A pokiaľ ide o bezpečnosť a spravodlivosť, tak zdá sa, že ľudí na základe zatýkačov e, posielajú do iných krajín, kde potom musia v, vo väzniciach, ktoré sú častokrát nekvalitné, trčať v úvodzovkách. Ďakujem, pán Gualtieri, ďalej. Grazie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rád položil nejaké otázky s tými číslami, ktoré tu odzneli, teda nadväžno to, čo povedala pani Lunaček, koľko zamestnancov máte, o akých e, zamestnancov ide, koľko máte vlastného personálu, koľko expertov je vyslaných členských štátov, ako sú rozdelené úlohy medzi týmito typmi personálu a tak ďalej. A ešte teraz k operatívnej zložke. Ja samozrejme nie som odborník a neviem možno dobre diferencovať medzi analytickou a operatívnou činnosťou, ale vy ste hovorili o tom, že je to určitá operatívna zložka popri tej analytickej činnosti, ktorú vykonávate. Takže mňa by zaujímalo, do akej miery vlastne tú operatívnu dimenziu zakazuje zmluva. Pracujete len s cudzími zdrojmi alebo vytvárate aj zdroje vlastné? Toto je veľmi dôležité v súvislosti s operatívnou eh, dimenziou, dimenziou eh, misií EÚ. Máme aj satelitné centrum napríklad. A ešte jedna vec aby by vás zaujímala. Či v prípade povstaní v Líbii tie správy, ktoré ste vypracovali, ja osobne som členom toho výboru, ktorý má prístup k takýmto dokumentom a ja som požiadal tieto dokumenty, povedali mi, že som to neurobil v lehote, no a teraz čakám, či ich dostanem alebo nie. Takže pokiaľ ide o Libiu, tam by ma zaujímalo, aké priame či nepriame zdroje boli v prípade Libie využité. A či ste vykonali nejakú analytickú činnosť na základe špecifických zdrojov, alebo či vykonávate analýzu zkrátka tých zdrojov, ktoré dostávate od tých národných spravodajských služieb. Pani z nech sa páči na dve minúty. Thank you. Ďakujem. Ak dovolíte, mám iba jednu otázku. Zaujímalo by ma vzťah Sicenu s členskými štátmi. Pretože vieme, že platí princíp subsidiarity podľa Lisabonskej zmluvy a bezpečnostné služby podľa tohto princípu spadajú výlučne do kompetencie národných štátov. A moja otázka znie, je toto problém pre SICEN, ako je to s spoluprácou s členskými štátmi a ako chce fungovať proaktívne SICEN v tom zmysle, že by pomáhal členským štátom v boji proti terorizmu alebo organizovanému zločinu. Takže ešte raz vzťah na osi vy a členské štáty a aké problémy sa tam nachádzajú. A ešte mám takú trošku symbolickú, kratučku otázku. Veľmi často hovoríme o otázke toho, že by EÚ do budúcna mala mať vlastnú spravodajskú službu, takže mňa by zaujímalo, aký názor na to máte vy. Je to také trošku futuristické. Ďakujem. Ďakujeme, pani Hankis. Myslím, že už vystúpilo množstvo členov, výborov, ako AFETu, tak aj LIBE. Ďakujem všetkým za dodržanie časového limitu. A ďakujem vám aj za ten formát, teda, že ste naozaj prešli so špecifickými otázkami. Takže teraz by som navrhol kolo odpovedí. Naši hostia budú môcť reagovať. Neviem, ako si to rozdelíte, či začne pán Vimond alebo pán Salmi. Nech sa páči. Mr. Chairman, thank you very much. I'll try to Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim zoskupiť to, čo oznelo z úst poslancov. Poprvé, ako napredovať, ako ja vnímam budúcnosť spravodajskej činnosti v rámci EÚ. To je poprvé. Po druhé, vzťahy externé s tretími krajinami, ako aj s inými štúciami EÚ. Po tretie, demokratická kontrola si cenu a potom tie zvyšné špecifickejšie otázky pokiaľ ide o tých zamestnancov, personál a naše fungovanie, analýza versus operatívne činnosti. Takže začnem tou otázkou perspektívy, pokiaľ ide o spoluprácu v oblasti spravodajských služieb EÚ. Ja som na úvod už spomenul, že ja osobne som toho názoru, že otázky národnej bezpečnosť vojenských služieb spadajú pod e, členské štáty a je to teda v ich kompetencii. Pýtali ste sa ma, aké zmeny by boli potrebné, keby sme mali mať nejakú spravodajskú službu na úrovni EÚ. Nuž, to by muselo byť zapísané v zmluve, muselo byť dojsť k zmenám zmluvy, ak to teda správne chápem keďže zatiaľ národná bezpečnosť spadá do kompetencie členských štátov. A takúto možnosť ja nevidím ani v blízkej budúcnosti, dokonca ani stredno či dlhodobo. Nemyslím, že je pravdepodobné, že by vznikla nejaká európska spravodajská služba. Ja osobne by som preferoval úzku spoluprácu so službami členských štátov, ktoré už existujú. Takže toto je podľa mňa tá cesta vpred. Tiež ide o otázku zdrojov, otázku rozpočtu. Členské štáty už majú takúto činnosť. Takže kladieme si otázku, akú pridanú hodnotu by to malo, keby sme mali takúto operatívnu službu. V Sicene je nejaká operatívna jednotka, to bola vaša otázka, áno, ale táto sa venuje iba krízam. Máme tu taký systém neustálej pohotovosti, ale tá spravodajská činnosť tam nie je zakomponovaná. Súčasňujeme sa informácií z otvoreného zdroja, robíme takéto analýzy, ale nemáme žiadne vlastné zdroje. To, to je jasná odpoveď na vašu otázku, že naše analýzy, naše hodnotenia vychádzajú z otvorených zdrojov, médiá, misie, informácie o delegácii a informačné toky od služieb členských štátov. Naše vlastné operatívne E, schopnosti nemáme, kapacity nemáme, pokiaľ ide o získávanie, o získávanie informácií. Vzťah s vonkajšími partnermi. Tretie krajiny, s takýmito spolupracujeme na základe dohody o bezpečnosti. Sú to hlavne európske krajiny Norsko, Švajčiarsko. Toto sú naši hlavní partnery. Inak ide v zásade o výlučne internú výmenu informácií medzi členskými štátmi EÚ. Viacerí rečníci sa pýtali na vzťah medzi Frontexom, Europolom a SICENom. Pokiaľ ide o Frontex, áno, tam spolupráca je. Máme s nimi dohodu o výmene informácií a to platí aj pre Europol. Spolu s Europolom, hoci je to pod hlavičkou Europolu, vypracúvame TESAT, dokument o terorizme. A myslím, že to funguje dobre. Otázka výmeny informácií, hlavne otázky súvisiace s údajmi. Prosím, uvedomte si, že my informácie o jednotlivcoch, nezíska, o nezískavame, nemáme vôbec prístup k takémuto typu údajov a ani ho nepotrebujeme podľa môjho názoru na to, aby sme plnili naše úlohy demokratická kontrola zo strany parlamentu. Toto je otázka, ktorá istotne spada do kompetencie legislatív, to teda je na vás, aby ste sa rozhodli, ako to realizovať. Iste viete, že v členských štátoch existujú odlišné systémy, a ak sa nemilím, Európsky parlament eh, začal taký prieskum jednotlivých eh, systémov v členských štátoch. Požiadali ste o informáciu členských štátov o tom, ako sa realizuje parlamentná kontrola spravodajských služieb. A ešte raz opakujem, je tu veľký rozdiel medzi službami členských štátov a SITCENom, keďže my zber informácií sami nerealizujeme, takže je tu veľký rozdiel. A pokiaľ ide o tie odlišné systémy v členských štátoch, tak tie naozaj vykazujú obrovské rozdiely. Pokiaľ ide o kontrolu spravodajských služieb. Pokiaľ ide o nás personál, je nás okolo 100 presné čísla o tom, koľko členov personálu sú úradníci EÚ a koľky sú vyslaní z členských štátov. Tieto čísla žiaľ nemám k dispozícii, ale myslím, že ten pomer je asi 70 k 30. To je taký zhruba odhad. Pokiaľ ide o percentuálne vyjadrenie našich aktivít, teda ako prispievame k aktivitám CET, toto je veľmi ťažké povedať. My sme stále relatívne malá organizácia, Takže pokiaľ ide o prípady ako Líbia alebo celý severoafrický kontinent alebo širší Blízky východ, eh, na to vynakladáme väčšinu našich eh, zdrojov, väčšina nášho personálu sa venuje presne týmito otázkami. A znova opakujem, keď by vznikla nejaká riziková situácia, tak by došlo k realokácii zdrojov náležite. Takže Takto vám odpoviem na vašu otázku, žiadne konkrétne percento nespomeniem. Ďalšia otázka, čím sa hlavne zaoberáme ešte raz boj proti terorizmu. Toto je jedna z našich priorít, ale sú tu aj ďalšie oblasti. Je snaď zrejme, že za ostatné mesiace sme sa venovali hlavne vývoju na Blízkom východe, v Severnej Afrike, a dopadmi tohto vývoja na EÚ. A ďalšia vec, otázka nešírenia, tým sa tiež zaoberáme, pretože je to tiež e, jeden z bezpečnostných aspektov pre Európu. Potom tie teroristické hrozby, no už toto je odlišné v závislosti od členského štátu. My sa snažíme o hodnotenie tej situácie určitým kolektívnym spôsobom, teda jednotlivé časti Európy, napríklad keď e, dochádza k nejakým obmedzeniam v prípade cestovania, v oblasti cestovania a vzhľadom na teroristické hrozby. Takže toto sú tie aktivity, ktoré realizujeme. Pán predseda, neviem, či Pán veľvyslanec by teraz mohol prevziať e, slovo a reagovať na to, čo som nezodpovedal ja. Áno, samozrejme. Ďakujem pekne, pán Salmi. Teraz zostáva slovo pán Vimont. Áno, ja by som čo to doplnil k tomu, čo už povedal kolega. Mnohí z vás si kladli otázku, alebo nám kladli otázku, či je potrebné vytvoriť nejakú spravodajskú bezpečnostnú službu na úrovni EÚ a myslím, že Ilka už na to reagoval a ja by som to ešte trošku doplnil poprvé. Nejde iba o peniaze, ide aj o vyškolanie personálu. Ak chce vytvoriť takúto sieť, tak to treba naozaj veľmi dlho vyškoliť pracovníkov a tiež vôbec vybrať týchto, týchto pracovníkov. A ešte ďalšia vec, mohlo by dochádzať k duplicite. Členské štáty už majú takéto kapacity. Odznelo tu, že je potrebná koordinácia, spolupráca aj v rámci členských štátov. A predstavte si, keby sme k tomu pridali ďalšiu vrstvu, spravodajskej siete nad rámec toho, čo už tu je. No už je tu naozaj mnoho dôvodov, prečo to musíme vnímať veľmi obozretne. A zmluva zatiaľ nešla týmto smerom. Pokiaľ ide o koordináciu v členských štátoch a medzi nimi nuž vo vnútri, a to neplatí len pre Európu, ale aj pre USA po útokoch na dvojičky. Boli tu naozaj snahy koordinovať činnosť jednotlivých národných agentúr. Došlo k viacerým reformám. Eh, aj v našich členských štátoch vidíte, že aj naši americkí priatelia sa takéto reformy snažia. Už neviem, či to vždy vychádza na jednotku, ale myslím, že každý pochopil, že toto je vážny problém a že je potrebné sa ním zaoberať. No a to, čo sa deje v Sicene, to presne odráža tú snahu Európy nejakým spôsobom sa skoordinovať, vymeniať si informácie čo možno najefektívnejším spôsobom. Teda, aby dochádzalo k výmene informácií. A toto myslím môže byť prínosné pre nás všetkých, pokiaľ ide o prepojenie tej externej internej dimenzie. Ďalej sme dostali otázku, prečo Európska služba pre vonkajšiu činnosť napríklad má byť zapojená do boju proti zločinu. Nož preto, lebo zločin má zahraničnú dimenziu. Nezastaví sa na hraniciach členských štátov. Šíri sa cezhranične a často je tu veľmi úzke napojenie aj na teroristické aktivity. Takže toto sú veci, ktoré sú prepojené a preto je tu potreba toto riešiť jednotne teda terorizmus a zločin, interná a externá bezpečnosť. V takomto svete teraz žijeme a preto musíme veľmi úzko spolupracovať. Žil de Karkov tu, ak to správne chápem, možno hovoril že by bolo možno dobré zlúčiť Europol, Frontex a SICEN do jedného subjektu. No už ja si nie som istý, či je to dobrý nápad, pretože to sú naozaj veľmi špecifické povolania, špecifické úlohy, ktoré plnia profesionáli v danej oblasti a celé to nejako prepojiť, no už toto by možno nebolo v zmysle efektívnosti. Takže by som bol naozaj veľmi obozretný, pokiaľ ide o tento nápad. No ešte posledná vec, ak dovolíte. Pýtali ste sa na to vydávanie, zadržiavanie. E, pani Latford sa na to tuším pýtala. No už a ja viem, že tu boli takéto snahy zo strany vlády e, pána Buša presvedčiť niektoré členské štáty, aby sa zapojili do takýchto snách o spoluprácu v súvislosti s, zadržiavaním alebo vydávaním osôb. Už no, aby som bol úprimný, ak si správne spomínam, tak to nikdy nezašlo veľmi ďaleko, pretože členské štáty to vnímali ako veľmi problematické a to z jednoduchého dôvodu, že Tu máme veľmi zásadné princípy právneho štátu a medzinárodné dohody, proti ktorým by toto bolo nasmerované. Takže Bush e, nebol veľmi úspešný a potom nasledoval Obama a Obamová vláda už e, nenadvezovala dialog na tieto témy, hoci sú tu problémy s Guantanamom, ako sa toho zbaviť, ako zo súčasnej situácie sa vymaniť. Vieme, že to nie je jednoduché, ale pokiaľ viem, tak už sa diskusie o tejto téme mm, nekonali. Toľko teda z mojej strany na teraz. Ďakujem ešte raz obom rečníkom. Pán Salmi a pán Vimont. Pán Salmi, tuším, ešte chce niečo doplniť. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne, áno, len veľmi stručne k tomu, čo tu ešte nebolo pokryté v odpovediach. Poprvé CET. Otázka, či, sme, či sa nám podarilo zabrániť nejakým teroristickým a teroristickým útokom. Už ešte raz opakujem, my operatívne činnosti nevykonávame, nevykonávame, my len vyhodnocujeme strategické informácie zo strany členských štátov, takže moja odpoveď nie, nie. Ale potom si môžeme položiť širšiu otázku, či vôbec produkty nášho inštitútu boli nejako využité. A tu musím povedať, áno, máme rôzne dokumenty týkajúce sa e, napríklad leteckej bezpečnosti. Tam sme naozaj prispeli, ale na operatívnej úrovni ešte raz nie. Pán predseda, toto je teda všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi Pierovi Vimontovi, veľvyslancovi, generálnym tajomníkom. Eh, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a ďakujem Ikovi Salmimu, riaditeľovi centra SICEM. Vidím, že ešte sa niekoľky hlásia. Michel, vy ste sa hlásili aj ďalší. E, Michel, buďte veľmi stručný, prosím. Ja mám jednu otázku. E, a tá otázka je adresovaná pánovi e, Vimontovi. Ja skutočne veľmi obdivujem váš postoj. A, a moja otázka je veľmi priamočiara. Zaujíma ma nasledovné čo si myslíte, čo najviac potrebuje vaša e, služba pre vonkajšiu činnosť? Čo by veľmi chýbalo, pokiaľ by ste o to prišli? Ešte jedna ďalšia ruka. Nech sa páči. Ja mám dve stručné otázky. Ako posudzujete e, e, význam počítačovej kriminality v prípade Stuxnetu. A druhá otázka, zdá sa, že e, čoraz menej a menej je nepredvídateľná svetová situácia. Aký máte názor na Black Swans? Briefly, point, also... Ja by som sa ešte chcela vrátiť k svojej e, pôvodnej otázke a naznačil to aj Jan Albrecht. Vy ste e, spomínali, že obraciate sa na členské štáty štáty, inými slovami e, národné vlády alebo národné parlamenty majú nejakú formu demokratickej kontroly. Museli ste niekedy skladať účty národnému parlamentu. Ak tomu nie je tak, neskladáte účty Európskemu parlamentu, tak skladáte vôbec niekomu účty? zodpovedáte sa niekomu a posledný rečník, pretože to by sme rozbehli ďalšie kolo diskusie, takže buďte prosím struční. Pán Salmi, my sme e, počuli, že SICEM sa nevenuje spravodajskej činnosti. E, potrebujeme e, Máte nejakú spoločnú spravodajskú agentúru? Navrhujú to niektorí, niektorí poslanci a dokonca sa to objavilo aj v médiách taký názor. A napokon pán Gualtieri. A vy budete posledným vystupujúcim. Ešte pán Getemera, pán Gualtieri. Uh, e, čo sa týka e, potvrdenia toho, že zmluva e, by zmluva by bránila tomu, aby Európska únia by, že by nemohla mať vlastné zdroje eh, informácií, že by sa musela spoliehať len na iné zdroje. Diez ďakujem. Veľmi stručne. Prepačte, že som až teraz prišiel. Pár vecí treba mať e, jasných, ale zatiaľ nie sú jasné. Máme spravodajské služby členských štátov, máme Europol, Eurojust, Frontex, SICEN, A na druhej strane sú ľudia, ktorí sa venujú slobodám a právam. To je ten e, koordinátor pre boj proti, e, proti e, terorizmu, agentúra pre základné práva, ombudsman a tak ďalej. Čiže treba si jasne povedať, že tieto bezpečnostné organizácie nemajú operatívne funkcie okrem Frontexu a tie, čo má Frontex, tie vyplývajú z nástrojov, ktoré e, mu dávajú členské štáty k dispozícii. Takže pokiaľ ide o parlamentnú kontrolu, tak akú e, parlamentnú kontrolu môžete mať voči človeku alebo organizácii, ktorá dostáva ir, e, informácie, vykoná nejak spravodajskej služby s tým a naspäť tie informácie poskytne. Podľa mňa to jasne treba e, povedať. Mali by sme mať takúto e, kontrolu nad tými inštitúciami, ktoré majú operatívne právomoci. Ale akú, prosím vás, e, parlamentnú kontrolu môžeme mať nad niekým, kto iba e, získa informácie, vykoná nejaký kompilát a pošle ich náspäť alebo ďalej. Čiže ja myslím, že žiadnu. To je z mojej strany všetko. A pokiaľ ide o tú druhú stranu tých váh, alebo tej váhy máme dve, dôležité inštitúcie. Jeden, jeden, jeden je e, takéto pre ľudské práva, potom ten dozorný úradník, e, ten supervisor. E, ďakujem, takže teraz odpovede pán Vimo. Merci, monsieur le président. Je peut-être pas... Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Teraz budem hovoriť po francúzsky, keďže chcem odpovedať Louis Michelovi ktorý je francúzom. Samozrejme, Sicen je užitočným eh, subjektom a pokiaľ by sme ho nemali, tak museli by sme, by sme ho vytvoriť. A vlastne eh, rada aj to vytvorila. Eh, rada E, bola tým najvyšším orgánom pre zahraničnú politiku a nadobudli zdroj, že potrebujú informácie z rôznych otvorených zdrojov. Bola potreba mať subjekt, ktorý by syntetizoval informácie a síce sa osvedčil skutočne e, tým, že každodenne a niekoľkokrát denne poskytovať informácie, ktoré sú nesmierne užitočné Okrem toho, informácie nám poskytujú e, členské štáty a tie vlastne agreguje a syntetizuje SICEN. Hovoríme teda o službách, o produktoch SICENu, ktoré sú veľmi dôležité. Inak e, by sme neboli schopní e, zhromažďovať tieto informácie a spracovávať My dostávame akési sumáre, s ktorými potom pracujeme. Inak by to bolo trošku problematické, ak by sme to mali zvládať e, sami. Takže SICEN skutočne poskytuje e, veľkú pridanú hodnotu a hovorím to s plnou vážnosťou. Som o tom presvedčený. Ďalej tu padla otázka určitého, určitého politického dohľadu alebo kontroly. E Európska služba pre vonkajšiu činnosť ESVČ, ktorá je e, zakladateľom e, SICEMu, naša e, Európska služba podlieha určitej kontrole Európskeho eh, parlamentu a to v zmysle ustanovení, ktoré sú zakotvené v základnej zmluve a aj iných legislatívnych aktov a zodpovedáme sa Európskemu parlamentu, rovnako tak aj Frontex. No a aj komisia má možnosť vykonávať kontrolu, čiže sú tu akési dve polohy. Sú tu politickí zástupcovia, je tu vysoká predstaviteľka e, e, zo strany komisie rady, ktorá vám môže skladať účty. No a potom e, na druhej strane sú, sú otázky sprístupnenia určitých utajovaných e, skutočností. Exist, e, pracuje sa na protokole, ktorý e, toto bude ďalej špecifikovať. Musíme si uvedomiť, že sú akoby dva formáty, dva piliery možnej kontroly. A nemožno ich zmiešať. Natíska sa otázka, či by nebolo mať dobre Európsku bezpečnostnú agentúru alebo spravodajskú agentúru, ktorá by vykonávala svoju činnosť, ktorá by dostávala informácie a spracovávala informácie. Na to sa dopytoval pán Sarius Volsky. Máme e, spoločnú zahraničnú politiku, zatiaľ nemáme jednotnú spoločnú zahraničnú politiku. Možno sa raz k tomu dopracujeme na národnej úrovni máte spravodajské organizácie, bezpečnostné organizácie a pokiaľ by ste mali ešte aj európsky subjekt, tak došlo, došlo, dochádzalo by k duplicite, k prekryvaniu a je otázne, či by to napomohlo európskej bezpečnosti. Ak by sme sa však začali uberať týmto smerom, tak, e, vážiac, tak muselo by sa tak robiť vážiac každý krok Myslím, že sa nám podarilo pokročiť v tejto oblasti, ale k tomu samozrejme Ilka môže ešte čo to e, pridať. E, sú viaceré e, národné spravodajské agentúry, ktoré majú vzťahy, väzby a vymieňajú si informácií. Pán predsedajúci udeluje slovo pánu Ikovi Salmimu za centrum SICEM. Budem stručný a myslím, že už niečo veľmi dodať k tomu, čo povedal pán Vimon. No, my neskladáme účty e, žiadnemu národnému parlamentu. Čo sa týka počítačovej kriminality, tak myslím si, že diskusie na túto tému prináleží e, do iného fora. E, takže, pán predsedajúci, to je všetko z mojej strany. Ďakujem obom vystupujúcim, pánovi Vimontovi aj pánovi e, Salmi mu ďakujem e, zástupcom e, dvoch ďalších parlamentných výborov, ktorí sa zúčastnili tejto spoločnej časti nášho zasadnutia. Dovidenia. Thank you. We thank, we thank all of the members of the AFET committee and the city committee. Takže za výbor City, za výbor AFET. They remain silent as they leave. Opúšťajú nás zástupcovia výboru SEDE a AFET a my ostatní potichu počkáme, až sa všetko utiší. Prosím, kolegovia, aby ste upriamili pozornosť na bod číslo 5, komplexný prístup k ochrane osobných údajov v Európskej únii. Toto je e, druhá príležitosť na to, aby sme prebrali túto veľmi dôležitú otázku Ďalších 30 minút by sme mali eh, venovať tejto téme. Eh, vypočujeme si správu ohľadom eh, ohľadom materiálu komisie. A teraz náš kolega Axel Foss je spravodajcom v tejto otázke a jemu dáme slovo. On uvedie tie hlavné prvky návrhu správy a potom bude rozpráva. Začnem tým, že termín na pripomienkovanie je 26. apríla obed. Pán Fos, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja e, vám chcem e, prezentovať e, stanovisko ohľadom návrhu správy komisie. Mám tento, tento pracovný dokument, som už rozobral zo široka viackrát. Teraz by som chcel vlastne približiť túto správu v roku 1995 sme vlastne e, schválili legislatívu zameranú túto tému a e, my sme e, vlastne sa venovali téme, téme, a, a, téme ochrany osobných údajov. Odtedy uplynulo 15 rokov a táto smernica už dozrela na to, aby sme ju novelizovali, a to najmä z dvoch dôvodov. Poprvé, je to technický pokrok, E, a po druhé je to právny základ, ktorý sa z dôvodu Lisabonskej zmluvy zmenil v prípade tejto smernice. No a zdá sa, že nie vo všetkých oblastiach sa plne sa plne uplatnili, tá, uplatnila táto smernica a čo sa týka režimu online, tam e, smernica pokrivkáva za technologickým pokrokom. Očakávame návrh komisie právneho aktu v júli, ešte pred e, letnou, e, letnou prestávkou parlament a konkrétne výbor LIBE bude zohrávať dôležitejšiu úlohu dnes eh, v porovnaní s rokom 1995. E, a e, túto zodpovednosť chceme niesť so všetkou vážnosťou, venovať tomu pozornosť a týmto, touto iniciatívnou správou chceme práve na to reagovať. Spolu, v spolupráci s tieňovými správodajcami je ten je ten návrh reakcie spracovaný a skutočne je to e, horizontálne spracované z hľadiska politického spektra. No a my sme sa mm, snažili sústrediť na tie kľúčové ústredné témy. Pokúsim sa ich zosumarizovať do piatich bodov, hlavných bodov. Poprvé je to úplná harmonizácia existujúcich regulačných mechanizmov. Po druhé, rozšírenie rozsahu eh, pôsobnosti ochrany eh, eh, osobných údajov práve na, aby to pokrývalo aj justičnú spoluprácu a policajné zložky. Po tretie, aby vlastne boli uplatňované práva bez rozhľadu na lokalizáciu jednotlivých agentúr, aby skutočne rovnaká miera ochrany bola zabezpečená. Po štvrté, zásadné posilnenie jednotlivca z hľadiska využívania osobných dát a kontrolou nad týmito dátami a po piaté účinné e, presadenie a vynúcovanie legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. No a e, s tým idú e, sprievodné opatrenia. Mal by byť nejaký splnomocnenec pre ochranu takýchto osobných práv Čiže po tejto stránke kontroly a dohľadu by mala byť situácia posilnená. Čo sa týka ochrany údajov, tam nevymýšľané niečo absolútne nové. Vlastne vychádzame zo smernice z roku 1995. To je pre nás východisko E, ktoré zasadilo taký rámec moderného prístupu k ochrane údajov, ale treba to aktualizovať. Ja samozrejme sa teším na vaše pripomienky a na ďalšiu spoluprácu v tejto oblasti. Vopred ďakujem. Predsedajúci sa poďakoval a máme tu zástupcov rady, zástupcov komisie. Ale prvne sa pustíme do rozpravy. Dáme slovo rade, zástupcovi predsedajúceho štátu, respektíve komisii. Takže ide vystúpiť zástupkynia komisie. Ďakujem za slovo. Komisia sleduje vývoj tejto správy v oznámení komisie už boli určité reakcie a samozrejme netrpezlivo očakávame reakciu Európskeho parlamentu, a pretože komisia chce po letnej prestávke predložiť svoj legislatívny návrh. Ďakujem a teraz za radu, za e, predsedajúci štát rady sa niekto hlási? Nie. A môžem týmto otvoriť rozpravu k tejto téme a pani Intervelt má slovo. Ďakujem pekne. Ja skutočne vítam e, e, návrh správy spravodajcu. On úzko spolupracoval, aj spolupracuje s tieňovými spravodajcami, takže to, čo bolo predlažené, nie je pre nás prekvapením. E, tento princ- ten, táto správa zakotvuje viacero dôležitých princípov. Poprvé, potrebujeme jednotný šta- štandard, jednotnú normu pre ochranu osobných údajov. No a od toho sa budú odvíjať špecifické úpravy pre e, špecifické oblasti. Dôležité je to, aby sme mali nový nástroj, ktorý sa týka toho, čo sme bola kedy označovali ako veci spadujúce pod prvý a tretí pilier. Po druhé, princíp harmonizácie zosúladenia. Myslím si, že e, dosiahla sa vysoká miera súhlasu s harmonizáciou či e, vo firmnom sektore aj medzi občanmi, preto e, by som uvítala skôr nástroj vo forme nariadenia a nie smernice, ktorá by toto upravila. Tretí prvok ktorý je eh, eh, pomerne veľkou výzvou, eh, a to je ten globálny rozmer. My si vieme veci upraviť v rámci EÚ, ale dáta nie sú nie sú v pohybe len v rámci hraníc EÚ, pohybujú sa po celom svete a toto treba nejakým spôsobom riešiť a to je obrovská výzva. V médiách minulý týždeň boli viaceré informácie o riešení v Austrálii. Zaviedli nový systém ochrany dát, ktorý zabezpečuje vysoký stupeň ochrany osobných dát občanov, kde poslednom rade je to otázka vynúcovania práva. Myslím, že zásada skladania účtov e, ktorú preberajú viaceré zainteresované strany, je veľmi rozumná téma, ktorá si zasluhuje našu pozornosť. E, Vynúcovanie ochrany dát by nemalo byť len akousi formálnou úlohou, kedy e, zodpovedné orgány si prejdú dotazník a spokojne si povedia, že e, všetko sme zvládli. Treba oveľa viac, akúsi kultúru, ochranu odajov a tento výbor bude prezentovať návrh, ktorý by presadzoval tvrdé tresty alebo pokuty, e, ktoré sa e, uplatnia v prípade tých, ktorí zneužívajú osobné dáta. Takýchto prípadov bolo nemálo a preto treba na to reagovať tvrdou rukou. Pani Zibel. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať spravodajcovi za to, že túto zaujímavú tému opäť uh, Eh, položil na stôl a eh, vlastne eh, je to realizované v náväznosti na kroky komisie. Bod číslo 8 je veľmi dôležitý. Je to bod, ktorý sa týka osvety. Ide o to, že dáta v každej oblasti života, či sa týka osobného života, firmného života, hospodárskeho života, tieto dáta sa e, objavujú a e, veľmi ťažko sa stanovuje, kto má k ním prístup a kto by mal mať k ním prístup. A treba e, e, sa starostlivo nad tým zamyslieť. E, podľa prieskumov mladé ľudia vedia veľmi dobre narábať s novými technológiami, sú priekopníkmi v použití, avšak neuvedomujú si nebezpečenstvo, ktorému sa vystavujú, keď poskytujú dáta prostredníctvom internetu, kedy nadvezujú vzťahy, kedy vstupujú do obchodných vzťahov v rámci internetu, že sa tým vystavujú určitému riziku. Čiže treba e, koncipovať určité vzdelávacie e, materiály, robiť osvetu, treba akúsi internetovú kompetenciu pozdvihnúť, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Pán Álvaro. Gracias. um es mal den anderen Weg rumzumachen. Ďakujem pekne spravodajcovi. Ja si myslím, že vidíme, že sa snažil v oblasti ochrany údajov nastaviť správne tie akcenty. už tú poznámočku počiarov si dovolím. Kedy sa ten návrh predloží? Pôvodne ste hovorili, že pred letom, teraz hovoríte, že po lete, takže kedy to bude? Ale prosím, pán kolega Fos, nazbierajte tú odvahu, a napíšte tam, že chceme nariadenie. Toto by bolo dobre, toľko to odvahy nazbierať a žiadať nariadenie. Ale harmonizácia OK, ale nie formou smernice. Buď teda plná harmonizácia a v tom prípade nariadenie a takto, takto podporíme pani komisárku Reding. Ale nie, že harmonizácia a rada nech si rozhodne, ako to spraviť. Takže sensibilizácia, toto je veľmi milý nápad, ale môže byť iba takým určitým sprievodným opatrením. Taktiež smernica o ochrane údajov, akých občanov chceme podporiť. Takých, ktorí potom príjmu svoje vlastné rozhodnutie, ako budú postupovať. Takže tá transparentnosť je veľmi dôležitá. Ako podniky používajú údaje, spracujú ich, predajú ich ďalej a tak ďalej. A musíme skrátka si uvedomiť, že sú tu ľudia, ktorým je to jedno, robte si s mojimi údajmi, čo chcete, posielajte mi reklamu, mne je to jedno. Ale sú aj takí, ktorí to nechcú a takáto sloboda voľby túto musia mať. A tí, čo údaje spracúvajú, musia mať povinnosť povedať, čo s týmito údajmi robia aby mohlo byť to rozhodnutie, tá slobodná voľba, aby sa to realizovalo informovane. Sophie Infeld prišla so zaujímavým návrhom. Taká alternatíva by mohla byť taký určitý certifikát, osvedčenie o ochrane údajov. Takto vyriešime aj problém teritoriality, pretože podnik by mohol, podobne ako je to v prípade ISO, takto by sme mohli dospieť k situácii, kedy sa budú dodržiavať európske certifikované štandardy. Toto by bola možnosť, ako reagovať na tú ex-teritorialitu prúdov údajových, tiež napríklad aj Japonsko to už robí. No, aby som sa to ďalej nerozširoval, mohol by som ešte hovoriť dlho, len chcem povedať, že sme na dobrej ceste a dúfajme, že teda ten návrh bude mať nakoniec, nakoniec formu nariadenia a budeme môcť na ňom ďalej pracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Ernst. Ešte raz po nemecky. Áno, ďakujem pekne. Takže pozitívne na tom celom je, pokiaľ ide o ten návrh, ktorý máme pred sebou, že chceme harmonizáciu, že to tam konzekventne požadujeme vo všetkých oblastiach. Ale toto koliduje napríklad s pozíciami našich vlastných vlád, napríklad tej mojej, keď sa na to bližšie pozrieme, tak vidíme, že sú tu určité výhrady, závažné výhrady, pokiaľ ide napríklad o oblasť trestného práva policie, a že by tu mali byť určité obmedzenia. Tak to tam je aj napísané. Mňa by zaujímalo, ako sa k tomu postaviť, ako si to predstavuje spravodajca, čo zamýšľa on urobiť. Takže tie výnimky, ja by som bola za to, aby sme mali nariadenie, aby sme naozaj dosiahli harmonizáciu naozaj vo všetkých oblastiach. To poprvé, Po druhé, Otázka tretich krajín. Je to zatiaľ veľmi vágne, pozitívne ciele, ale nič konkrétne, takže tým sa musíme vážne, seriózne zaoberať, aké konkrétne ponuky by sme mohli priniesť. Toto je zatiaľ téma veľmi otvorená. Tiež ma trápi otázka tých úradníkov na kontrolu údajov, aké budú mať kompetencie, aké budú mať úlohy, ako to bude s žalobami, žalobami v združení. E, tu sú určité názorové rozdiely v rade, takže musíme to naformulovať čo možno najpresnejšie. E, myslím si, že v tom dokumente komisie niektoré veci sú zretelnejšie naformulované. Ďalšia vec, sankcie. Pani Intfeld to už načrtla, ja mám rovnaký problém. A toľko teda z mojej strany na teraz. Danke. Und jetzt Hey, Ďakujem a teraz pán Albrecht. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. No už v prvom rade chcem povedať, že spolupráca so spravodajcom pánom Fosom bola naozaj vynikajúca. A myslím si, že ten návrh je dobrým výsledkom, pokiaľ ide o našu správu, ktorá reaguje na oznámenie z jesene Hovoríme tam o tých zásadných otázkach toho oznámenia a pritom je dôležitá jedna vec, že smernica z roku 95 o ochrane údajov je pre nás tým východiskovým bodom pre reformu ochrany údajov. Toto je veľmi dôležité, tak toto jasne uviesť, pretože to je rozhodujúce z môjho názoru, preto aby sme sa rozhodli, či chceme ísť cestou nariadenia alebo smernice. Ja osobne by som tiež radšej išiel cestou nariadenia, ale je jasné, že nejaké upustenie od tých štandardov, ktoré máme, že to nemôžeme absolútne pripustiť, že o tom nebudeme ani len diskutovať. Takže podľa Lisabonskej zmluvy Máme teraz e, jeden pilier, ktorý zahrňa aj spoluprácu v oblasti spravodlivosti a policie a podľa článku 16 e, musí byť realizovaný aj, musí byť realizovaná aj ochrana údajov v všetkých týchto oblastiach, a to v možno najkoherentnejšej forme, vychádzajú z rovnakých e, zásad na rovnakej úrovni. Okrem toho je podľa mňa najdôležitejšie v tejto fáze táto diskusia, smernica, nariadenie, e, ako to urobiť. Už ide o to, aby sa tie zásady, ktoré máme v oblasti ochrany údajov, naozaj presadzovali efektívnejším spôsobom. A s tým sme mali v posledných rokoch veľké problémy. Napríklad dohoda z USA, Safe Harbor. No myslím, že to v tejto oblasti budeme musieť dosiahnuť lepšiu úpravu do budúcna. Ďakujem pekne, pani Romero. Ďakujem. Otázka na spravodajcu. Je to tu veľmi všeobecne vyjadrené, takže aké sú tie hlavné prvky, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov, eh, ktoré teda by mali byť zahrnuté do akékoľvek medzinárodnej dohody, pretože to je základ spoločných európskych noriem, ktoré my musíme Eh, obhajovať eh, pri takýchto medzerných dohodách, napríklad z USA, hm? Eh, o ktorých momentálne rokujeme. Smernice v niektorých oblastiach už bola vlastne prekonaná zo strany konkrétnych prípadov, ktoré sa na súdnom dvore riešili a teraz pokiaľ ide o dokument komisie, čo sa týka tých, e, e, tých, tých, tých, tých e, tej, tej ochrany vlastne osobných údajov, treba by sme to mali v prvom rade v Európe, jasné, a potom môžeme rokovať s ostatnými krajinami, pretože pokiaľ u nás nebude tá legislatíva koherentná, tak len veľmi ťažko ju budeme môcť takúto na úrovni vyžadovať od iných krajín, napríklad práve USA. Ďakujem. Pán Bronx. Uh, Ďakujem. Pokiaľ ide o vecnú stránku väčšiny správy, tá je v poriadku, aj keď myslím si, že os- medzinárodná dohoda by bola lepšia ako európska legislatíva, ale to teraz dajme bokom a pokiaľ sa môžem vyjadriť k oceku D, tam sa opisuje to tzv. profilovanie ako isté riziko. Pravdepodobne ide o kon- text e, vyšetrovania, e, prechádzania e, vážnym trestným činom, napríklad terorizmu, profilovanie, alebo tento profiling je považovaný za diskriminačný krok, ale pri identifikácii podozrivých osôb je celkom logické sústrediť sa najmä na tých ľudí, ktorí z hľadiska štatistického majú vyššiu pravdepodobnosť, že daný e, trestný čin e, spáchali. Takže ja si myslím, že profil, profiling alebo profilovanie z toho hľadiska je v poriadku. Ďakujem. E, pán spravodajca, chcete zareagovať na to, čo tu zaznelo? Ja, vielen Dank. Ich hoffe... Áno, ďakujem pekne. Dúfam, že troška svetla do tej tmy vnesiem. Na úvod, možno pokiaľ ide o ten australský príklad, to vôbec nepoznám. Poteším sa akékoľvek informácii, môžeme sa na to spoločne pozrieť a môžeme to prediskutovať. Aleksandr Hdyšiel? Nie, tam sedí. Pokiaľ ide o to nariadenie, ja si myslím, že tam je potrebné spomenúť dve veci. Poprvé, právny základ nie je, e, nemá prednostný význam. Dôležitý je ten obsahový, tá obsahová komponenta a tá plná miera harmonizácie, to je náš cieľ. Či to urobíme nariadením, e, takým umiernenejším alebo takou veľmi prísnou smernicou, ja si myslím, že to je v zásade zajedno. Ale vždy má ísť o plnú harmonizáciu, úplnú harmonizáciu. A tam by som sa prikláňala skôr k tomu, tomu nariadeniu. Ale to slovo nariadenie sme tam nevpísali, pretože som kladol dôraz hlavne na tú harmonizáciu, ale obsahovo myslím, že všetci máme tendenciu eh, skôr si vybrať to nariadenie. Pokiaľ ide o to, čo povedala pani Ernst, teda harmonizácia a kolízia s vládami, no už pre mňa je dôležité, aby sme mali rozumný systém ochrany údajov a toto myšlienkovo sa napája na to, ako by chcel byť chránený občan. to, ako to štáty chcú, to je zase druhoradé. Prvoradé je vytvoriť rozumný systém pre občana. Teda široko poňatá ochrana údajov. A toto by mal byť ten scenár, z ktorého vychádzame, ten myšlienkový koncept. Pokiaľ ide o tých úradníkov na ochranu údajov, pokiaľ ide o tie žaloby, kolektívna žaloba a iné formy. No už tento dokument nemá ambíciu byť kompletný. My budeme mať ešte možnosť či už spoločne alebo jednotlivo neskôr predložiť pozmaňovacie návrhy Našou snahou bolo e, pripraviť takú základnú líniu, aby sme komisii signalizovali, čo je pre nás dôležité a detailné otázky. V nejakej podrobnosti samozrejme môžeme ešte dopracovať. Pani Romero a aj pán Brons hovorili o medzinárodných dohodách. V zásade toto prepracovanie, táto revízia smernice o ochrane údajov predstavuje to, čo chceme my zaviesť pre nás, našich občanov. Takže medzinárodné dohody to nejako nevylučuje. Samozrejme, že v tejto smernici stanovíme štandardy, ktoré považujeme za rozumné pre nás a samozrejme, že potom ich budeme považovať za rozumné aj pre tie medzinárodné dohody. Takže to, čo v tej smernici už je, v tej existujúcej smernici, toto už aj teraz je e, takým určitým východiskom aj pre medzinárodné dohody. pokiaľ ide o práva, právo odstúpiť od zmluvy, právo na informácie, náhrada škody a tak ďalej. Všetky tieto veci by sme sa mali snažiť presadzovať aj v medzinárodnej oblasti. A ešte na adresu pána Bronx, Bronsa, bod D, tam ten profiling, že toto sa netýka štátnych orgánov, ale ako som na úvod povedal, technické možnosti medzičasom sú také pokrokové, že je jednoduché v online internetovej oblasti realizovať profiling takéto profilovanie a že toto nie je v zmysle našich občanov, že by sme to nemali pripustiť. Inak by išlo o určité kontrolovanie, monitorovanie, pokiaľ je toto profilovanie. A myslím, že žiaden z nás toto v, takýchto, v takomto rozmere nechce. Ďakujem pekne, pán Fos. A ešte pani Alfano. Prosím vás veľmi stručne, aby sme mohli potom prejsť k ďalšiemu bodu programu. Volevo complimentarmi con l'onorevole Voss perché la relazione Ďakujem. Chcem ešte pogratulovať pánovi spravodajcovi k tejto skvelej správe. Pýtala som sa, či v správe nejakým spôsobom chce posilňovať národné záruky. Je tu možnosť posilnenia skupiny podľa článku 29, teda že by to bola agentúra. Potom to profilovanie ktoré tu bolo spomenuté, mohli by sme možno hovoriť o zakázaní profilovania, že by sme to dodali do tej správy. Možno nejaký postup by tam mohol byť aj spomenutý pre občanov, ktorí by sa mohli pozrieť na tie údaje, ktoré sú o nich e, vlastne niekde uložené a či už členské štáty alebo agentúry ich e, používajú. Ďakujem pekne za tú otázku. Mrzí ma, že som to hneď neuviedol. Pokiaľ ide o posilnenie národnej úrovne, teda tých národných úradníkov, to už načetla aj pani Ernst, a tiež pokiaľ ide o tú pracovnú skupinu podľa článku 29. No už pokiaľ ide o tieto otázky, myslím si, že by sme mali sa zaoberať tým, ako vytvoriť určitý kontrolný systém v Európe, z čoho má pozostať, ako má vyzerať. Teda nie nejako izolovanie tam povpisovať e, rôzne body, ale premyslieť si to systematicky, aký systém bez medzier môžeme vytvoriť, kde samozrejme národní úradníci na ochranu údajov, ako aj tá skupina podľa článku 29, budú zohrávať svoju úlohu ale musíme sa teda presne zamyslieť nad tým, ako rozdeliť tie úlohy, tak aby nepracovali paralelne jeden popri druhom, ale aby tu bola taká určitá schéma, ktorú by sme mohli uplatniť pre Európu. Toto je teda taká moja predstava momentálne. Zákaz profilovania. O tom sme samozrejme diskutovali, ale nemohli sme tam zapracovať všetko, ale v zásade sme si zajedno jedno a možno nájdeme aj nejakú spoločnú formuláciu pre pozmaňovací návrh. Pokiaľ ide o informácie, povinnosť poskytovať informácie, pokiaľ to je informačné právo, práva, právo byť informovaný, aj tu vládne jednota, aby tu bola komunikácia medzi tými, teda to vyplýva z komunikácie medzi tými spravodajcami, že tu máme takúto jednotu a smernica z roku 95 predstavuje aj v tomto zmysle veľmi dobrý základ. Ďakujem pekne za všetko, čo tu odznelo a interne sa o tom samozrejme pozhovárame. No hej, mal, danke, Now we have Ďakujem ešte raz, pán spravodajca. Takže prediskutovali sme eh, návrh tejto správy. Eh, lehota pre doplňovacie a pomňovacie návrhy je 26.4. 12 hodín. Teraz môžeme prejsť na bod 6. Ten je takisto veľmi dôležitý. Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu. Hlavné úspechy a budúce výzvy. Teraz e, teda prechádzame na tento bod, bod 6. A ako som povedal, ten sa týka navrhu správy pani poslankyne Intveld o vyhodnotení politiky EU v oblasti boja proti terorizmu. Budúci týždeň má byť na tejto téme, k tejto téme e, pripravené vypočutie. A teraz e, poprosím pani spravodajkyňu, aby e, predložila alebo predstavila tie hlavné prvky tejto správy a potom samozrejme môžu vystúpiť aj ostatní kolegovia, prvé nastupcovia rady a komisia, ak to budú želať. Chcem pripomenúť, že tak ako e, aj v prechádzajúcom prípade, opäť tá lehota pre pozmeňovacie návrhy je 26. apríla o 12. Nech sa páči, pani Intveld. Ďakujem. Myslím, že môžem byť stručná, pretože istá výmena názorov na základe môjho pôvodného pracovného dokumentu už prebehla. Teraz máte k dispozícii kondenzovanú verziu e, tých pracovných dokumentov, nejaké zmeny tam nenastali, akorát sa to zostručnilo, e, tie návrhy a čo tam e, bolo vynechané, tak to návrhem ja ako pozmeňovacie návrhy. To preto, lebo isté obmedzenie e, je, pokiaľ je počet strán, ktoré môžete e, zaslať na preklad. Kolegovia navrhli viaceré zaujímavé veci naposledy a chcem e, ich pozbudiť e, tiež v tom zmysle, aby ich e, takisto predložili ako pozmeňovacie návrhy. Čo sa týka postupu, mám nejaké praktické pripomienky. Poprvé, chcem povzbudiť komisiu aj radu v tom zmysle, aby už e, zareagovali na otázky, ktoré v tej správe sú napísané. Nič vám v tom nebráni. A tie otázky sú častokrát veľmi jednoduché. Napríklad e, poskytnúť nejaký sumár toho, ktoré rozpočtové e, e, riadky sú na boji proti terorizmu vyčlenené. Objednali sme si na výbore LIBE e, štúdiu na túto tému. Koncom mesiaca by sme mali, byť, by sme mali mať aj výsledky, takže predbežné výsledky ešte pred vypočutím budúco týždňovým a zdá sa, že je veľmi ťažké spraviť si nejaký dobrý prehľad o tom, koľko peňazí vynakladáme v oblasti boja, v oblasti boja proti terorizmu každý rok e, komisia pripraví e, výročný rozpočet pre Európsku úniu, tak snáď e, máte na komisii ľudí, ktorí vedia, koľko peňazí je v ktorom rozpočtovom riadku napísaných. Naposledy tu mal zastupca komisie vyjadrenie v tom zmysle, že to sa nedá spraviť, lebo je to príliš ambiciozne. Ale ja si myslím naopak, že tieto otázky by mali byť zodpovedané. K vecnej stránke, respektíve ešte jedna principiálna poznámka. Prečo vlastne vykonávame e, celú túto e, záležitosť, prečo sa tomu venujeme. Nie preto, že nemáme nič lepšie na práci, ale preto, lebo chceme, aby naša politika v oblasti boja proti terorizmu e, bola nielen efektívna, ale aj demokraticky legitímna. Je pozoruhodné, že uplatňujeme už 10 rokov politiky v oblasti boja proti terorizmu bez toho, aby sme mali nejaký, eh, nejakú predstavu o tom, čo presne nám to prináša. A nakoniec aj pán Bronz to eh, takým mm, možno trochu netradičným spôsobom v prechádzajúcej diskusii spomenul, teda čo presne dosiahla eh, táto politika v oblasti boja proti 10 rokov. Čo dosiahla, nevieme E, koľko stojí. Nevieme, aký je dopad na občianské práva a slobody. Tiež nevieme. Máme nejakú predstavu možno o tom, ale nikto to nevypočítal alebo, alebo nejako kvantitatívne nevyjadril nikdy. A žiadna kontrola vlastne e, k tomu ani nie je. Žiaden dohľad e, okrem teda možno tohto a pokiaľ ide o tú štúdiu, ktorú som spomenula, predbežne sú tam veľmi zaujímavé informácie pokiaľ ide o rôzne opatrenia, ktoré komisia navrhla, ktoré rada prijala, alebo prípadne parlament. A z celého toho zoznamu, dlhého zoznamu, sú možno iba dve opatrenia, ktoré, e, ktorým predchádzali dopadové štúdie. A neviem si predstaviť v inej oblasti e, politik, európskej politiky, že by takéto niečo e, mohlo existovať. Takže je, myslím si, dôležité aby sme aj k politikám v oblasti boja proti terorizmu e, pristupovali e, kriticky. Niekto by možno povedal, že to je preto, e, lebo sme proti takejto politike. To nie je pravda, ale chceme, aby takáto politika bola efektívna, aby naozaj sme vďaka nej boli bezpečnejší, aby sme žili teda v bezpečí, aby sme takisto chránili aj demokraciu, právny štát a ľudské práva. Dúfam, že táto moja správa bude prvým krokom týmto smerom a že sa vytvorí permanentný monitorovací mechanizmus, ktorý zabezpečí, že naozaj máme v Európe e, také politiky v tejto oblasti, ktoré sú čo možno najlepšie, čo možno najviac efektívne. Predseda, ďakujem pekne, vy ste veľmi stručne e, predstavili takúto zložitú tému. Myslím, že pán Martin Schiffer tu zastupuje komisiu, takže ak chcete vystúpiť, nech sa páči respektíve, respektíve niekto iný. E, áno, ja som tu za komisiu, ale nie som Martin Schiffer, ako vidíte. E, ale Martin Schiffer práve vošiel donútra, takže môže rovno vystúpiť predseda. O, vítajte medzi nami, nech sa páči. Prišli ste v správny čas. You have just been introduced, Mr. Schiffer. <laughs> And... Takže pán Schiffer práve eh, vás eh, predstavili a my očakávame teraz vyhlásenie komisie, pokiaľ ide o politiku v oblasti boja proti terorizmu. Nech sa páči. Thank you, Chairman, very eh, briefly, and my apologies for the late arrival. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme si pozorne prečítali návrh e, správy, aj tie závery navrhované. Je to veľmi komplexný zoznam návrhov, ktoré by mali byť vykonané. Zohľadňujú sa tam rôzne aspekty oblasti boja proti terorizmu. E, nakoniec vychádza to aj z diskusie, ktorá tu v januári bola na výbore na základe vášho pracovného dokumentu. Teraz už vidíme, že z toho e, vyplývajú konkrétne politické nejaké návrhy a pokiaľ ide o tie jednotlivé návrhy, ktoré tam sú napísané, nemáme jednotlivé e, pripomienky k týmto návrhom. Vo všeobecnosti môžem povedať, že niektoré z nich považujeme za realistické a niektoré e, ďalšie spadajú do tej kategórie, že by tam mali byť e, aktívne zaangažované členské štáty, pretože viaceré odporúčania alebo skoro všetky odporúčania sa vlastne e, adresujú smerom na komisiu, ale častokrát my nemôžeme e, tie veci vykonať, ktoré sa tam e, spomínajú. Čiže preto hovorím o spolupráci e, s členskými štátmi alebo inými organizáciami. Napríklad e, to, e, to, to mapping sa nejaké, nejaké mapovanie, to je tiež pozitívny návrh z hľadiska technického, ale možno e, Eh, je otázka, či to je naozaj ľahko zrealizovateľné. V zásade sú tu dve alebo tri odporúčania, ktoré môžeme určite eh, podporiť a v ostatných prípadoch si to treba ešte trochu premyslieť z hľadiska realizovateľnosti a z hľadiska zaangažovania členských štátov, pretože iba tak získame eh, dobrý prehľad o tom, čo prebieha aj na národnej úrovni, aj na európskej, aj na medzinárodnej. Takto to vníma komisia a tým pádom môžeme aj moje vystúpenie uzavrieť. Predseda, ďakujem pekne. Chce vystúpiť aj predsedníctvo rady, chce zareagovať. If not, not, not a hand being raised, then... Nie. Tak eh, nech sa páči, môžu vystúpiť poslanci. E, ako prvá pani Latford, tam ste, takže ak chcete vystúpiť ako prvá v poradí, nech sa páči. Sorry, Chairman, everyone seems to be in the wrong place. Prepačte zase, že všetci dobiehajú na poslednú chvíľu. E, teší ma táto správa aj to, že spravodajkyňou je Sofie. Správne povedala, že toľko legislatívy v tejto oblasti existuje, toľko peniazí sa vynaklada v tejto oblasti, že naozaj treba vidieť, či e, je to na niečo aj dobré. Treba vykonať audit efektívnosti desiatich rokov e, politik v oblasti boja proti terorizmu, respektíve možno je to už aj viac ako 10 rokov, napríklad v Anglicku máme dlhodobé skúsenosti s našim domácim, alebo tak polodomácim, povedzme, eh, terorizmom. A častokrát Američania nám hovorili, že vlastne nevieme, čo to vlastne je terorizmus, eh, pričom boli aj eh, zvolení zastupcovia Spojených štátov, ktorí práve že ten terorizmus podporovali. Ale dobre, nechajme to teraz tak. Pokiaľ ide o tie konkrétne otázky, tu správne navrhuje, že všetky existujúce opatrenia by mali spadať pod e, nejaký retrospektívny test proporcionality. Rozmýšľam, že či ona zistila, že nejaký konkrétny členský štát E, nejakým spôsobom na základe rámcového rozhodnutia z roku 2005, e, kde bola kriminalizácia verejnej provokácie alebo e, podnecovania terorizmu, či náklade k tomu toho došlo aj k nejakým usvedčeniam a odsudeniam konkrétnych ľudí. A potom teda um, u nás máme zákaz glorifikácie terorizmu, čo je vlastne niečo veľmi podobné. Predstava je teda tá, že by ste kriminalizovali tých ľudí, ktorí nejakým spôsobom e, sa povedzme tešia alebo oslavujú e, to, že boli teroristické útoky napríklad v Londýne alebo v Madride. Viacerí sme mali pocit, že práve že už v tom čase existovalo dosť veľa legislatívy na to, aby sa takéto e, veci dali e, trestoprávne riešiť, napríklad podnecovanie, pokusy o terorizmus a tak ďalej. Pričom e, tá legislatíva mala veľmi veľmi negatívny dopad na, na slobodu prejavu. Možno ten prejav nevždy je e, celkom sympatický, možno, že je niekedy aj vyslovene, e, vyslovene hnusný, ak to tak môžem povedať, ale predsa len by, podľa môjho názoru, nemal byť ilegálny. Terorizmus je trestný čin. Je to trestný čin ako akýkoľvek iný, konec koncov. Či treba k nemu aj podobne pristupovať. To bola prvá otázka. Druhá otázka. Profilovanie. To sme už spomenuli v prípade správy pána Fosa. E, pýtam sa, či ste sa dopracovali v nejakej celoeurópskej definícii toho, čo to vlastne profilovanie, profiling je je niekto, kto by analyzoval e, dopad takéhoto profilovania na základné práva? Ja dlhodobo kritizujem to, akým spôsobom e, komisia k tejto otázke pristupuje, teda, že, e, pod, že za, tvrdí, že takéto niečo sa, alebo popiera, že takéto niečo sa vôbec deje. Ja osobne by som možno nejakú formu profilovania mohla akceptovať, ak by som presne vedela, prečo to tak je, Za akým účelom a ak by sme mohli byť 100% e, si istý, že tá, tá, tá databáza alebo proste tie údaje e, sú korektné alebo správne. Pretože áno, psychologické profilovanie má istú úlohu v trestoprávnych e, aktivitách alebo policajných, takže teoreticky, teoreticky to akceptujem aj v boji proti terorizmu, ale neviem presne, ako sa to vykonáva, toto profilovanie v tomto prípade. A myslím si, že ťažko môžeme nejakým spôsobom tie zábezpeky nastaviť, pokiaľ si sa k tomu, sa k tomu nepostavíme úprimne. Potom oznámenie komisie hovorí častokrát e, o potieraní radikalizácie, čo tiež je výraz, ktorý, ktorý podľa mňa nie je celkom poriadku, pretože násilný extrémizmus, ten by sme mali potierať a nie iba radikalizáciu Možno už je to nudné, že to stále opakujem tu na výbore toľko rokov, ale chcem sa spýtať, či ste sa dopracovali k nejakým dôkazom toho, či sme dosiahli dobrú rovnováhu, pokiaľ ide o financovanie e, povedzme, represívneho boja proti terorizmu, ak to môžem tak neutrálne pomenovať, a financovania toho, aby sme rôznym komunitám pomáhali bojovať proti extrémizmu v rámci tých komunít. Takže je táto rovnováha dobre nastavená? Ja keď sa to pýtam, tak asi naznačujem, že si to nemyslím, že by tá rovnováha bola v poriadku. Predseda, ďakujem. Chcem iba povedať, že 17.30 potom e, máme tu troch rečníkov, ktorí sa e, budú vyjadrovať na tému TFTP, takže chcem vás poprosiť, vážení kolegovia, aby ste na to nezabudali, aby ste sa vyjadrovali stručne, aby sme túto diskusiu stihli dovtedy uzatvoriť. Pani Hankis. Ďakujem pekne. Ja som ťaňová spravodajkyňa k tejto správe. Vlastne som ju zdedila pred 10 dňami. Iba e, mám k tomu veľa názorov, ale času je málo, tak budem vystupovať po maďarsky, aby to rýchlejšie odsýpalo. Azt gondolom, hogy ennek a riportnak a célja rendkívül világ... Pokiaľ ide o cieľ tejto správe, jej cieľ je jednoznačný, je jasný, aj tá celá správa je logicky napísaná, koherentne napísaná. Chcem teda pogratulovať pani správodajkyni. Osobne mám e, e veľké pochybnosti, pokiaľ ide o realizovateľnosť konkrétnych opatrení, ktoré sa v správe navrhujú a k tomu sa teraz vyjadrím. Otázka výskumu. E, časť práce by bola e, delegovaná na e, povedzme nezávislých výskumníkov. Otázka. Je také niečo? Existujú takíto nezávislí výskumníci? Pretože keď o takýchto témach hovoríme, existujú dve základné hodnoty a rovnováha medzi nimi, teda e, súkromie a bezpečnosť. Snažíme sa to obidvoje nejakým spôsobom zabezpečiť, ale málo keď sa to aj podarí. Väčšinou ľudia si myslia, že buď jedno alebo druhé z týchto dvoch je dôležitejšie. Častokrát e, som čítal aj články od rôznych výskumníkov na, na túto tému a ukázalo sa, že v skutočnosti nikto nie je naozaj nezávislý, každý má nejaké hodnoty. Praktická otázka z mojej strany teda je, ako by ste takýchto výskumníkov vyberali, takýchto nezávislých výskumníkov, kto by ich vymenoval do funkcie a ako môžeme, alebo mohli by sme zabezpečiť, že naozaj e, E, reprezentujú rôzne názory e, na túto tému. Potom otázka duplicity. Jedna vec mi je jasná, môžeme podporiť, a to síce, že parlament musí jasne vidieť, koľko z európskeho rozpočtu sa e, vyčlenuje práve na boj proti terorizmu. Otázka duplicity je tu veľmi dôležitá. Samozrejme, Môžem súhlasiť s tým, aby sme sa e, snažili e, zabraniť takéto duplicite, pokiaľ ide o boj proti terorizmu. Model viacerých e, centier nakoniec tiež e, predstavuje takúto snahu, ale tu je prvok trochu iný. E, inak povedané, parlament by chcel mať predstavu o tom, aká duplicita existuje. Takže Sofi, ak hovoríme o subsidiarite, v zásade to ani nie je možné. Ani jedna spravodajská služba predsa nebude ochotná prezradiť eh, svoju vnútornú štruktúru, štruktúru fungovania a tak je to aj správne, pretože nestalo by to za to, aby sme eh, nejakým spôsobom ohrozili eh, život čo len jedného agenta. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa, pre mňa veľmi dôležitá, je otázka súvisiaca s prácou súkromného sektoru. Ten istým spôsobom e, ťaží z boja proti terorizmu minimálne. U nás v Maďarsku je to tak, že verejné obstarávanie súvisiace s témami národnej bezpečnosti e, vlastne neprebieha verejným spôsobom, je ne, de facto neverejné a neviem, akým spôsobom tieto prekažky môžeme e, prekonať, ako sa budeme pozerať na aktivity súkromného sektoru v tejto oblasti. Potom tzv. phishing, data phishing, respektíve profiling, to sa tu už e, spomenulo. Ja som nikdy doteraz nepočula poriadnu kvalitnú definíciu či už e, toho phishingu alebo toho profiling, profilovania, profilingu. Keď hovoríme o najnovších formách alebo druhoch terorizmu, či už teda je to nejaká diverzifikácia alebo nábor nových teroristov cez internet. Jednoducho tento phishing nie je možné úplne e, zrušiť. Istý phishing, istý data phishing bude musieť vždy e, prebiehať. A to je možno vec, ktorá nie je veľmi e, populárna medzi liberálmi. Ja teraz to poviem. A keď som naposledy hovorila s pánom Wainwrightom, tak e, mal som mm, dojem, že sme trošku infantilní, keď od niečo, keď, e, ke, ke, keď niečo po ňom chceme, ale nevieme mu ani poriadne povedať, že čo to vlastne je, či to mená, alebo sú to prípady, alebo o čo presne ide. Veľmi rada by som o týchto veciach tiež chcela vedieť, ale v prvom rade nechcem ohroziť e, bezpečnosť nikoho. To je pre mňa ešte dôležitejšie. Ďalej otázka proporcionality. To je takisto dôležitá vec ak sa máme rozhodnúť, či nejaké opatrenie v boji proti terorizmu bolo primerané tej hrozbe, nie je to až také ľahké. Potrebujeme mať e, ďalšie zdroje, ďalšie údaje k dispozícii a to môže ohroziť ľudí, ktorí sa takýmto, e, ktorí sa zapojí do takýchto akcií. Hm? Čiže opäť to isté. Čiže otázka proporcionality by mala byť eh, zachovaná, ako dobre vieme. Teroristi sa radi učia nové veci a vždy sa, vždy sa ich eh, taktiky prispôsobujú. Neviem, ako to teraz s tým výskumom bude. Potom, pokiaľ ide o kontrolu alebo dohľad, v tom e, s vami súhlasím, mohlo by to byť, e, možno, mohol by to byť možno nejaký parlamentný e, podvýbor, ale najprv treba vyriešiť otázky transparentnosti. A potom posledná vec, nechcem nejako príliš kritizovať Spojené štáty, tu sa veľmi kritizujú USA v tomto dokumente a ja si myslím, že to nie je správne, pokiaľ vychádzame iba z nejakých novinových článkov. Podľa mňa to nie je, nie je v poriadku. Čiže, ak to zhrniem, neviem si predstaviť, ako by sme realisticky mohli implementovať to, čo tu vy navrhujete, e, bez toho, aby sme v skutočnosti vytvorili e, isté bezpečnostné rizika. Samozrejme, my by sme to ani nemohli spraviť, pretože bezpečnostné služby by, to, e, by, by s tým nikdy nesúhlasili, aspoň od, istej, od istého bodu určite nie. Neviem, ako by som to mohla v rámci nejakých pozmeňovacích návrhov e, riešiť, pretože potrebujem konkrétne otázky na moje, od, teda odpovede na moje otázky. Pán Janes, nech sa páči. Ďakujem. Výbor pre bezpečnosť a obranu e, ma vymenovala za správodajcu k tejto správe, čiže je to pre mňa veľmi zaujímavá e, téma, teda správodajcu na výbore. My kolegovia zo Španielska, keď sa hovorí o terorizme, o, boja, o boji proti terorizmu, bohužiaľ sme my tí, ktorí majú eh, dlhodobú skúsenosť eh, s terorizmom. Eh, samozrejme, terorizmu, terorizmov je viacero. Niektoré prvky sú spoločné, niektoré sú odlišné, ale netreba to nikdy zamieňať. Ja si myslím, že terorizmus je hlavná, alebo jedna z hlavných, jedno, jedno z hlavných rizik pre našich občanov a pre naše demokracie. Preto treba k tejto otázke pristupovať veľmi pozorne a obozretne v každej jednej správe. Ja osobne e, som e, ešte predchádzajúcom parlamente sa venoval práve tejto téme boja proti terorizmu a treba pozorne pristupovať k tým konkrétnym slovám, ktoré sa to používajú. Pokiaľ ide o diskusiu, hovorí sa o príčinách terorizmu, ale terorizmus žiadne príčiny nemá. Pretože keď povieme, e, nejaká príčina tam je, tak sa to vlastne vlastne sa to zdô, e, ospravedlní celý ten terorizmus. Môžeme povedať, e, situácia, kde dochádza častejšie k teroristickým aktom, to možno áno, ale, ale príčiny terorizmu to nie je dobrý výraz. To je taká pasa, ktorú si sami nastavujeme. To po prvé. Po druhé, Správa sa venuje posledným desiatim rokom, teda vlastne od pádu dvojčiek do dnešného dňa. Ja chcem povedať, že za posledných 5 rokov, teda od roku 2003 alebo 2004, keď boli tie teroristické útoky v Londýne a v Madride, odvtedy e, počet útokov, teroristických útokov sa výrazne znižil aj počet e, obetí. Ale v tejto správe hovoríte o tej severoamerickej terminológii prechádzajúcej americkej vlády, teda že je tu o nejakú vojnu proti terorizmu a to je predsa e, koncept, ktorý už momentálna e, americká vláda nepoužíva. Viete, vojna proti terorizmu to je veľmi bojovný e, názov a tým pádom vlastne z e, tých ľudí nerobíme zločincov, ale robíme z nejakých bojovníkov a nie je to v poriadku. Teda pokiaľ ide o počet útokov, počet obetí, ten sa znížil, je to vďaka preventívnej politiky, e, vďaka preventívnej politike e, celej Európskej únie a jednotlivých členských štátov a mám teraz na mysli najmä ten medzinárodný alebo povedzme islamistický radikálny terorizmus. Preventívna politika alebo politiky, tie začali tým, že sa viac rešpektujú iné kultúry, iné civilizácie, najmä islam. A bohužiaľ nie vždy e, je tomu tak, alebo nie v každej krajine je tomu tak. Napríklad e, v USA, e, neviem, niekto spálí Korán v Miami a potom v Pakistane zomrú kvôli tomu nevinní vlastne štátni zamestnanci alebo, alebo nejaké, nejaké nevinné, nevinné obete to má v každom prípade eh, a prináša to sebou. Pokiaľ ide o, tie, o tú represívnu politiku, mi sa to slovo represívny moc nepáči. Pokiaľ ide o právny štát, ktorý rešpektuje fundamentálne práva, tak tá represív, represívna eh, zložka sa nielenže môže aplikovať, ale musí sa aplikovať, e, ak máme mať naozaj kompletný boj proti terorizmu, tak aj, aj, aj represívne zložky musia jednoducho konať, takže prečo sa toto nejakým spôsobom vypichuje ako, ako, ako neakceptovateľné, nechápem. Európska únia má mať svoju vlastnú politiku boja proti terorizmu, tak to aj je. Máme istú tradíciu v tejto oblasti, máme isté, istú formu konať v tejto oblasti a tá nás odčlenuje od postupov v Amerike. Tam je to inak, ale samozrejme to neznamená, že nemáme s Amerikou spolupracovať. Určite áno. U nás v Európe si nevieme predstaviť niečo ako napríklad Guantanamo, teda e, nejaké, e, nejaké e, právne limbu, v ktorom sa nachádzajú vlastne títo ľudia a to sa v Európe nikdy nemôže stať, že by my, aj keď samozrejme sú nejaké krajiny, ktoré spolupracovali s tými neslavnými letmi CIA, v rámci ktorých sa potom aj e, mučili e, zločinci, či už skutoční alebo iba v úvodovkách zločinci a teroristi. si návrh ešte vylepšie túto správu. Ja si myslím, že tá správa si, si, si vyžaduje vylepšenie a viacej by sa malo venovať tomu, e, alebo teda e, tomu, aká je súčasnosti situácia. Ďakujem pekne. E, pán Diaz de Mera ešte. Ďakujem pekne, budem stručný, ale pár vecí mám. Poprvé, chcem Sofii povedať, že je veľmi odvážna, keď sa pustila do takejto, do takejto témy, ja som si najprv e, myslel, že by tu boli dve možné cesty, ako sa k tomu e, postaviť. Jednak e, jednak teda, nakoniec som sa rozhodol teda tak, že, že, že, že prispejem k tomu nejakým spôsobom, že budem teda e, zodpovedný, ja predložím nejaké pozmeňovacie návrhy, niektoré budú navrhovať vyškrtnutie, niektoré budú navrhovať pridanie niektorých slov. Sú to témy, ktoré sú pre mňa dôležité, tým sa budú tie pozmeňovacie návrhy venovať. Aby sme sa mohli pozrieť na túto tému, jedna z hlavných potem je reakcia na to, na otázku, koľko peňazí na tento boj vynakladáme, koľko finančných prostriedkov. Ja si myslím, že to je otázka, na ktorú sa zodpovedať ani nedá a poviem vám aj prečo. Bol istý čas v mojej krajine, to je iba taký, taký parlamentský príklad. Bol čas v mojej krajine, kedy socialisti aj ľudovci e, boli terčom teroristických útokov, dá sa povedať, každý týždeň, aj jedný, aj druhý. A to si vyžadovalo istú, istú reakciu zo strany demokratickej spoločnosti, takisto aj súdcov a policajných zložiek. Bolo potrebné, aby jednoducho osté, isté osoby boli chránené a platí to aj do dnešného dňa v prípade niektorých uh, politikov uh, a iných osob, ktoré sú do dnešného dňa chránené. Uh, pracovali na tom e, súkromné bezpečnostné služby, celoštátne bezpečnostné služby, regionálne bezpečnostné služby, e, špecializované e, zložky napríklad v Baskicku. Čiže ako to môžeme nejakým spôsobom vyhodnotiť, koľko to dokopy stalo, ako to môžeme vyhodnotiť, koľko presne hodín sa venovali tieto osoby, ktoré, ktoré, ktoré strážia a chránia tieto, tieto ohrozen, týchto ohrozených, ohrozených politikov. Uh, akým spôsobom sa to dá nejakým spôsobom vôbec e, vyrátať a spočítať, ako, ako môžeme vyrátať to, uh, akým spôsobom sú chránení napríklad novinári, alebo podnikatelia, alebo uh, združenia obeti terorizmu, akým spôsobom môžeme vyhodnotiť tie, tie peniaze, ktoré E, demokratické štáty platia informátorom alebo dvojitým agentom, akým spôsobom môžeme e, rozlišiť e, špecifické peniaze, ktoré sú na boj proti terorizmu a peniaze, ktoré sú v oblasti, vynakladané v oblasti prevencie trestných činov, ktoré môžu, ale aj nemusia mať súvis s terorizmom. To je napríklad obchodovanie s drogami, E, so zbraniami, e, s, s ľuďmi nakoniec. To všetko sú veci, ktoré súvisia s terorizmom, ale nie je možné to nejakým spôsobom finančne kvantifikovať. Ďalej, o akom terorizme vlastne hovoríme, aj Luis e, tu povedal viaceré zaujímavé veci. Islamskí alebo islamistickí teroristi hovoria, my sa budeme modliť, e, e, Ehm, modliť a takisto budeme aj ľudí e, nejakým spôsobom loviť alebo pôjdeme po nich a niekto iný možno povie, že vykonáva ten terorizmus iným spôsobom. Ehm, čiže ako to všetko rozlíšime? Každý má nejaký iný prístup k tomu terorizmu a tak to je treba brať. Takže ja pripravím pozmeňovacie návrhy. E k tomu, tejto správe. Vy, Sofi, alebo ty, Sofi, spomínaš e, tam útoky teroristické v USA, to je v poriadku, ale, ale nieko nespomínaš to, čo sa stalo tu v Európe a nespomínaš vôbec obete tých teroristických útokov e, v Európe a to je veľký nedostatok, úprimne povedané, e, v tejto správe sa venuješ e, viacerým e, téma prevencií, reakcií a tak ďalej, ale ja už to radšej nechám tak, pretože by som mohol hovoriť do polnoci. V každom prípade budem s tebou spolupracovať, pripravím nejaké pozmeňovacie návrhy a dúfam, že ty ich zohľadníš. Gracias, señor Díaz de Mera. Ďakujem. Áno, je to naozaj veľmi citlivá otázka otázka a preto aj vaše príspevky sú veľmi dlhé a dohlbky. Mám tu ešte niekoľko ďalších poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť a chcem vás len upozorniť, aby ste zohľadnili časové obmedzenie tak, aby sme mohli začať na čas s tými tromi hostiami, ktorých som vám spomínal. Teraz pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne spravodajkyni, nielen za jej správu, ale aj za tie celkom presné otázky, ktoré tu nastolila. V prípade určitých e, debát máme dojem, že keď v názve je boj proti terorizmu, nech to stojí, čo to stojí, nech sa musí zbierať e, e, akýkoľvek počet údajov a tak ďalej. Takže tá otázka, či môžeme vypočítať, koľko stojí boj proti terorizmu. No už predrečník povedal, že je mnoho vecí, ktoré tam môžeme započítať, ale aj to nemusíme. Ale sú tu určité nákladové faktory, ktoré musíme jasne pomenovať. Máme zavedený SWIFT, vzhľadom na boj proti terorizmu. Hovoríme o PNR. Tiež to je z dôvodu boja proti terorizmu. Takže jasne môžeme pomenovať, o čo ide, čo to stojí, servery Europol a tak ďalej, nariadenie o tekutinách, máme tu tie telesné skenery a tak ďalej. A tu tiež môžeme presne vykalkulovať náklady a môžeme sa zamyslieť nad tým, či tieto rôznorodé opatrenia prinášajú naozaj zvýšenú bezpečnosť. Pokiaľ ide o zber údajov, aj tu som veľmi citlivá. Pán Alvaro už povedal pri inej téme, že je potrebné prenechať to na občanov, či majú nejaký problém so zberom údajov a tak ďalej. Ale jednotlivec často vôbec nevie, aké údaje sú predmetom zberu. On od banky dostane eh, informáciu, zbierame údaje a používame ich, ale tie údaje, ktoré sú v, o nás v obehu. Skladka o tom nemôžeme mať prehľad. A tieto údaje sa často používajú aj na veci, ku ktorým som ja nevyjadrila ako občianka svoj súhlas. Keď napríklad dám leteckej spoločnosti svoje údaje, aby som mala v určitom lietadle určité miesto, je to v poriadku, ale nikdy som nesúhlasila s tým, aby sa tieto údaje použili aj na boj proti terorizmu. V tejto súvislosti myslím, že ešte máme mnoho úloh, ktoré musíme splniť a je dôležité za každým si klásť otázku, za čo sa prostriedky vydávajú, akú bezpečnosť to prináša. A niekedy mám pocit, že sme výbor pre vnútro a že málo hovoríme o príčinách terorizmu, ako bojovať proti týmto príčinám. Aj v e, Európe si musíme hľadať e, takých, čo nás podporia pri takýchto aktivitách a ja teda dúfam, že aspoň iné výbory o tom teda diskutujú. Ďakujem pekne, pán Albrecht ako ďalší. Áno, ďakujem, pán predseda. Už tu padlo toľko otázok, toľko podnetov diskusiu, že budem potrebovať iste minimálne 2 či 3 minúty. Napriek tomu sa budem snažiť o stručnosť, ale je to naozaj veľmi dôležitá debata, ktorá tu prebieha. Ďakujem pekne za návrh správy a samozrejme, že budem veľmi rád na tom aktívne spolupracovať, ale mám tu niekoľko vecí, na ktoré chcem reagovať, pretože istotne tu ide o viac než len o čistú bezpečnosť alebo čisté súkromie. Ide tu o zásady právneho štátu a ide tu o parlamentnú kontrolu ktorá podľa mňa za ostatné 10 ročie trpela. Trpela aj vzhľadom na boj proti terorizmu. A podľa môjho názoru je to skôr úrážka, keď hovoríme o zásadách právneho štátu, napríklad spravodlivý proces a tak ďalej, e, právo na ochranu súkromia a požadujeme aj parlamentnú kontrolu. Kontrolu informácií, ako aj rozpočtových rozhodnutí. A keď sa toto potom dáva do kontrastu s tým, že sú tu obete teroristických útokov, ako by som ja teraz ja bol vinný za to, že teroristi zabíjajú ľudí. Toto považujem za veľmi nepriateľný spôsob a presne toto nás dostalo do tej situácii, v akej sa nachádzame. Táto nerovnováha v tej celej diskusii. Ja osobne sa naopak zasadzujem enormne za to, aby sme bojovali účinne proti zločinu v Európskej únii. A myslím si, že je veľmi dôležité jasne povedať, že terorizmus je určitou formou, je určitou podmnožinou kriminality. Tak to je a musíme naozaj nájsť také spôsoby boja proti zločinu, ktoré budú efektívne. A toto sa dá aj zmerať podľa výsledkov. Napríklad miera kriminality aj v oblasti terorizmu klesne. Teda, že tu bude menej zločinnosti a že to naše vyšetrovanie je úspešnejšie a že tieto čísla, tieto čísla môžeme predložiť na stôl, môžeme o nich diskutovať naozaj objektívne. Ja si nemyslím, že by to bolo zložité takto postupovať. Ale myslím si, že skrátka v parlamentoch bola taká tendencia toto nepožadovať. Nepožadovať to. To platí pre národné parlamenty, ako aj pre Európsky parlament nám e, pribudli kompetencie zodpovednosť, pretože na európskej úrovni sa spolupracuje v oblasti boja proti terorizmu. V mnohých oblastiach je to naozaj oprávnené, takáto európska alebo medzinárodná spolupráca, ale toto, toto vedie k tomu, že máme určitú zodpovednosť, zodpovednosť za kontrolu a je naozaj dobré, že sa tomu táto správa venuje. A ešte dve konkrétne poznámky, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité. Pokiaľ ide o to rámcové rozhodnutie o terorizme, k tomu zatiaľ nemáme správu o implementácii, takže toto by sme si mohli pozrieť bližšie. Toto platí aj pre európsky zatýkač, mimochodom. A potom to, čo tu už odznelo, jasná definícia a jasné riešenie napríklad eh, data retention a profilingu eh, takýchto postupov. Naozaj pod lupou sa na to pozrieť, nájdime tomu definíciu a vytvorme nejaké spoločné rámcové podmienky. Ďakujem. Ďakujem. Áno, trvám na tom. Máme málo času. Prosím, buďte čo možno najstručnejší vo vašich príspevkoch. Tam pomôže aj pani, pani Infeld, pán Ulčov ako ďalší. Ďakujem. Áno, ja chápem, čo ste tým chceli povedať, pán predseda. A teda budem naozaj čo možno najstručnejší. poprvé, chcem pochváliť spravodajkyňu, pretože tá téma je mimoriadne dôležitá. Žijeme v časoch, kedy máme pocit, že všetko je predvídateľné, tiché, pasívne, ale e, tento pocit je zavádzajúci. Ja si myslím, že teroristi majú nevyčerpateľnú studnicu inšpirácie a bohužiaľ pred nami ešte vyvstanú nové výzvy. Príde taký deň. Preto si myslím, že je táto správa veľmi dôležitá. A ak dovolíte, tak by som odprezentoval niekoľko poznámok z mojej strany. Predložíme nejaké pozmeňovacie návrhy. Pokiaľ ide o odsek 7 na strane 6, tento je podľa mňa veľmi dôležitý, pretože vyzýva komisiu, aby vypracovala detálnu mapu všetkých eh, politík proti terorizmu v EÚ a členské štáty tiež majú predložiť v tomto zmysle správy. Ja si myslím, že zatiaľ sa to nerobilo dostatočne, máme tu mnoho dokumentov, ale informácie, ktoré z nich vyplývajú, mm, nehovoria, nepovedajú o zdrojoch, o cestách terorizmu, vrátane tých výročných správ Europolu o tejto problematike. Je tam mnoho štatistiky, ale chýbajú tam prognostické prístupy, chýbajú tam predpovede do budúcna, pretože niektoré veci by sa dali predpovedať. Takže si myslím, že musíme byť veľmi prísni, pokiaľ ide o tie prostriedky, ktoré idú do, na boj proti terorizmu. Ale zároveň musíme ale aj odpoveď na trošku inú otázku. Teda, aké informácie získavame o terorizme, ako to vnímame, pretože z rozprávy v tejto snemovni dnes vyplynulo, že máme vlastné zdroje informácií, to sú knihy, nejaké dokumenty, toto je teoretické, abstraktné a potom tu máme realitu v našich krajinách ako ďalší zdroj informácií. A my by sme mali prepojiť tieto dva druhy e, poznatkov, aby sme zjednotili poznatky o, o terorizme. Teraz pán, pani Alfano, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcela by som sa poďakovať Sofii za jej správu a chcem sa jej poďakovať aj za tú zanietenosť, ktorou to vypracovala. Keď som si vypočula pani Janes, tak som si vlastne uvedomila, čo sa udialo za tých ostatných 10 rokov? No, udialo sa toľko, že sme nevenovali dostatočnú pozornosť organizovanému zločinu. Jednoducho sme sa e, e, zamerali na terorizmus, ale ťažko povedať, čo sme dosiahli za tých 10 rokov a nevieme ani, koľko sa minulo na tento účel. A čo je najviac zaražajúce, zdá sa, že všetky protiteroristické politiky EÚ vlastne vznikli ako reakcia na požiadavku USA. Kolegovia sa zmenili o Swifte, o PNR. A moje pozmenujúce návrhy by mali doplniť e, správu a chcela by som tými návrhmi aj upozorniť na potrebu rozlišovať v úvodzovkách. Viete, keď hovoríme o boji proti terorizmu, tak často máme na mysli len na islamských fundamentalistov. Ale e, to nie je jediný prejav terorizmu, veď existujú aj iné e, prejavy, napríklad v Taliansku, Taliansku e, zomreli novinári, e, sudcovia a v roku 2001 e, Červené brigády sa objavili na zozname EÚ. Tí usmrtení to tiež boli dôsledky terorizmu. A a vlastne Červené brigády boli vtedy dôležitou teroristickou organizáciou a nedávno opäť sa oživila ich činnosť. Ďakujem. E, takže chce predsedníctvo rady sa vyjadriť a žiadam vás, aby ste boli veľmi struční. Ďakujem za slovo. E, prepačte, chvíľu mi trvalo, kým som zozbieral e, informácie potrebné pre spravodajkyňu. Ja sa nezaoberám bojom proti terorizmu. To nie je moje hlavné zameranie, preto som zozbieral podnety od mojich kolegov, Chcela, chcel by som e, zosumarizovať, čo robí predsedníctvo v oblasti boja proti terorizmu. Schválili sme závery rady ohľadom internej e, e, stratégie v oblasti bezpečnosti. Vo februári tohto roku súčasťou toho je aj boj proti terorizmu a snahou je zadefinovať úlohy jednotlivých zložiek, jednotlivých aktérov. Čiže to je trošku zmena toho rámca spolupráce Komisie Rady v oblasti boja proti e, e, terorizmu a teda vnútornej bezpečnosti. Po druhé, sa snažíme lepšie koordinovať, lepšie spolupracovať medzi zložkami, ktoré pôsobia v externej aj internej zložke. A o tom hovoril pán Vimont, generálny tajomník e, Európskej služby pre vonkajšiu službu. 1. júna bude to spoločné stretnutie E, kozy a ďalšej formácie rady, ktorá sa tým venuje a určite kľúčovou témou bude toho zasadnutia bude boj proti terorizmu. E, no a pokiaľ by tu tento výbor zaujímali podrobnosti toho zasadnutia, radi vám ich poskytneme. Po tretie je to justičný aspekt boja proti terorizmu. Možno ste už e, mali k dispozícii e, správu koordinára pre boj proti terorizmu. Nedávno to preberal e, výbor e, pre článok 36 a kozy sa tým bude zaoberať v najbližšom čase. To je justičný rozmer práve boja proti terorizmu. Kozy to bude preberať v najbližších dvoch, rok, dvoch týždňoch a jednoducho delegáti z národných eh, orgánov činných testom konaní sa budú k tomu vyjadrovať a ešte ďalšie dva body. Snažím sa byť stračný. Plánujeme závery rady týkajúce sa chemických, biologických, eh, jadrových eh, a chemických látok a chceme vytvoriť sieť odborníkov pre takéto hrozby. Neviem, ako vyzerá e, koncipovanie e, tohto dokumentu v tejto chvíli, ale rozhodne e, sa pripravujeme schváliť rady. Posledná otázka je letecká bezpečnosť. V podstate sa blíži, blíži predloženie 6-mesačnej hodnotiacej správy zameranú na túto oblasť. Komisia finišuje jej vyhotovanie Komisia a rada sa venuje týmto otázkam vnútornej bezpečnosti a COSI má mandát na to, aby informoval Európsky parlament e, priebežne o aktivitách e, e, rady a komisie a očakávame, že takto vás budeme brifovať aj v najbližších týždňoch. Ďakujem, pán Bernadek. Hovorí predsedajúci, myslím, že tu odznelo veľmi veľa podnetov, mm, veľa myšlienok tu odznelo a teraz dáme slovo pani Imveld, ktorá nebude odpovedať na všetky tie vyjadrenia, ktoré tu odzneli, ale e, bude mať záverečné slovo a potom bude aj e, oznámený termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov. Ja sa pokúsim byť čo najstručnejšia a viac menej pokúsim sa zovšeobecniť moje odpovede na vaše otázky. Viacerí z vás povedali, že nie je E, reálne zvládnuť túto úlohu a, a, a získať taký celkový pohľad. Áno, máte pravdu vzhľadom na povahu tejto témy a vzhľadom aj na tú skutočnosť, že mnohé z, to, z, to, z tých aktivít boja proti terorizmu sa dejú na tej národnej úrovni. Ale mali by sme si položiť nasledovnú otázku. Nie je to otázka realizovateľnosti, ale je to otázka potrebnosti. Veď hlavný cieľ politiky boja proti terorizmu je chrániť demokraciu, správny štát, ľudské práva a je v záujme demokracie, právneho štátu a ľudských práv, aby sme vyhodnocovali to, čo sme urobili v tejto oblasti počas ostatných desiatich rokov pani Latvord a ďalší uviedli, na, uviedli to, že EÚ a členské štáty vlastne sa venovali e, otázkam boja proti terorizmu dlhšie ako 10 rokov, ale ako EÚ, ako organizmus sme sa e, sme sa skutočne začali e, spoločne zosťovať úlohy boja proti terorizmu len ostatných 10 rokov. V našej správe sa sa snažíme, respektíve nesnažíme kritizovať USA. Vyjadrili ste sa tak aj onak e, e, ozývame sa kriticky voči USA, ale zároveň uznávame, že tým hlavným impulzom e, politík a koncepcií EÚ v oblasti boja proti terorizmu prichádzali práve z USA. Tým hlavným stimulom boli udalosti 11. septembra. No a E, pokiaľ nebudeme používať pojem e, vojna proti terorizmu, e, tak pravdou je to, že sme podporovali stratégiu USA počas ostatných desiatich rokov bez toho, aby sme sa príliš pýtali do hĺbky, o čo ide. Takže v každom prípade podporovali a podporujeme tú líniu USA. O čo nám ide v, tomto, v tejto správe? v tomto prvom hodnotení. Zrejme sa nám nepodarí skutočne všetky e, e, fakty dať na papier a spracovať ich, ale je našou povinnosťou ako parlamentného orgánu, aby sme skutočne zhromaždili čo najviac informácií čo najviac ako sa len dá. Preto som aj koncipovala tú správu uvedeným spôsobom, nastolením niekoľkých základných otázok Všetci tu tvrdili, potrebujeme demokratickú kontrolu, musíme e, držať ochrannú ruku nad demokraciou, právnym štátom. Určite s tým každý súhlasí, ale nám predsa musí ísť o to, aby sme položili konkrétne otázky a dostali konkrétne odpovede. Sarah Lanford e, na to, e, na to upozornila. Uviedli sme do života opatrenie, toľko a toľko ľudí bolo zachytených, zatknutých a tak ďalej. Musíme si položiť otázky, koľko ich bolo, čo to stalo a tak ďalej. Zrejme komisia by nezvládla toto všetko v plnej miere. Hm, treba si uvedomiť, že Európska komisia, a ja sa ospravedlňujem za, za tie moje slova, e, tomu jedinému zástupcovi Európskej komisie, ale musím to povedať, keby Európska komisia sa bola zhostila svojej úlohy od samého začiatku, tak Európsky parlament by nebol musel najať si e, drahého, tak povediac, náhradníka, ktorý by zvládol túto úlohu určitého vyhodnotenia a ešte, aké, že to tu boli otázky. Ďakujem rade za vaše vyjadrenia, ale zdá sa mi, že skôr ste e, reagovali e, na tie aktivity rady, ktoré sú orientované smerom do budúcnosti, ale snahou tejto správy je skôr vyhodnotiť tú minulosť tých posledných 10 rokov, čo treba urobiť preto, aby sme upravili naše koncepcie, aby sme reagovali na aktuálny stav nemá zmysel tvoriť niečo nové bez toho, aby sme vyhodnotili to, čo už bolo uvedené do života, aby sme mali predstavu o tom, ako sú účinné. E, pani Diez de Mera e, že nie sú zmienky o iných útokoch, ako bol útok 11. septembra, alebo e, o takých alebo onakých obetiach. Nerobila som to zámerne. Ja som to u, u, zastrešila pojmom národné udalostí. Vypichla som 11. september z toho dôvodu, že to malo zásadný dopad na smerovanie opatrení EÚ. E, Sara, aj vy, Sonia, e, veľmi správne uviedli, že e, boj proti terorizmu sa odvíjal 10 rokov aj viac v Severnom Írsku, v Spojených kráľovstve, v Taliansku a tak ďalej. To nespochybňujem, ale 11. september bol bol tým spúšťacím momentom, to isto všetci uznáme. Myslím, že som pokryla, čo bolo treba pokryť. Teším sa na pozmeňujúce návrhy, ktoré mi zašlete a určite sa nám podarí dopracovať k veľmi sľubnému výsledku ešte pred letnou dovolenkovou sezonou. Ďakujem Pani Inveld, prosím, aby ste svoje pozmeňujúce návrhy predložili do 26. apríla obed. Ideme na ďalší bod nášho programu, pretože máme tu e, troch e, hostí, e, troch vystupujúcich. Vítame ich touto cestou. Je to pán Pribe z komisie, pán Wainwright, ktorý zastupuje Europol, a potom pán Bright Bart. Tak pán Wainwright, pán Breitbart a pán Pribe. Prosím, aby ste sa utišili je dôležité, aby sme sa rovno pustili do ďalšieho bodu. Nemáme čas na otáľanie Máme e, menej ako jednu hodinu k dispozícii. Plánované je zasadnutie do 18.30, ale e, ešte predsa len máme možnosť požiadať tlmočnícky tím o zhovievavosť. ale využijme efektívne e, túto hodinku ide o e, e, vlastne realizáciu dohody o programe na sledovanie financovania terorizmu zo stra- e, a nazýva sa to program TFTP. Takže dnes máme priestor na výmenu názorov za prítomnosti pána Roba Wainwrighta, ktorý je riaditeľom Europolu Týmto ho srdečne vítame v našom kruhu. Potom pán e, Reinhard Príbe, e, ktorý je zástupcom pre otázky internej bezpečnosti e, DG Home a potom pán Breibart, ktorý zastupuje Holandský úrad pre ochranu údajov najprv dáme slovo pánovi Pribemu, potom slovo, slovo pánovi Wainwrightovi a napokon pánovi Breitbartovi. No a potom otvoríme diskusiu. Prosím diskutujúcich, aby boli struční, No a bez ďalšieho otalania, pán Pribe, máte slovo. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť veľmi stručný. Komisia a komisárka Malmström predložila hodnotiacu správu Európskemu parlamentu 17. marca a vtedy naznačila, že budeme k dispozícii pre ďalšie E, odpovede, vysvetlenia, preto som tu dnes a aj po dnešnom zasadnutí e, veľmi rád vám poskytnem odpovede Treba si uvedomiť, že 6-mesačné obdobie je veľmi krátke obdobie na to, aby sme vyhodnotili pridanú hodnotu, ktorú poskytuje tento nástroj, táto dohoda TFTP. Komisia formulovala niekoľko odporúčaní týkajúcich sa realizácie tejto dohody. Predovšetkým sa to týka uplatnenia článku 4, verifikácia, respektíve verifikačný mechanizmus Pani komisárka mm, jasne e, formulovala e, to, že e, si veľmi váži prácu Europolu, tu a tam sú isté rezervy, ale to, za čo zodpovedá Europol v rámci tej dohody, bolo zvládnuté veľmi dobre. Vítame dnešnú príležitosť na vyjadrenie sa, na vysvetlenie činnosti Europolu. A pán Wainwright od odprezentuje ten pohľad Europolu a vítame túto možnosť zájsť do detajlov, <clears throat> predovšetkým týkajúce sa toho verifikačného mechanizmu. úloha temer nezvládnutelná vzhľadom na krátkosť času pre Europol a treba si uvedomiť, že táto správa konštatuje, že je potrebné detálnejšie zásť do vyhodnotenia tejto správy, keď, uple, keď uplynie viac času. Konštatuje sa tam, že Europol zvládol svoju úlohu dobre a jednoducho Europol uviedol do života všetky dôležité prvky, ktoré umožňujú naplnenie tejto dohody. JSB je dlhodobým partnerom Europolu. Náš vzťah trvá viac ako 12 rokov. JSB veľmi pomohlo pri zefektívnení činnosti Europolu, pri, pri e, zlepšení e, činnosti a tým aj sa zlepšila, zlepšila reputácia Europolu e, z hľadiska policajnej spolupráce. Snažíme sa konštruktívne spolupracovať predovšetkým v zložitých otázkach, ako je táto otázka, aby sme mohli sa dopracovať k aké, akému si spoločnému stanovisku. Aj my aj v tomto prípade spolupracujeme. Mali sme jeden spoločný seminár, ďalší budeme mať v máji a snahou je dopracovať sa k spoločnej pozícii e, ohľadom postoja k tejto dohode TFTP. Môj informačný dokument hovorí o tom, ako sme sa postavili k zisteniam JSB e, základná koncepčná otázka medzi ESB a Europolom je, ako maj, sa majú uplatňovať princípy e, primeranosti, ktoré sú zakotvené v tejto dohode. Musíme si uvedomiť, že e, to kladie zvýšené nároky. JSB hovorí o tom, že ide predovšetkým o požiadavku ochrany údajov. E, hovorím stále o článku 4. Ide Ide o to, že JSB má monitorovať, má kontrolovať to, ako Europol nakladá s údajmi. Podľa mňa článok 4, 4 zachádza ešte ďalej. Nie je, nie je to len akýsi e, článok, ktorý hovorí o ochrane údajov. Europol skutočne má veľké skúsenosti s, so zvládaním a uplatňovaním dohod ohľadom nakladania s, e, s údajmi. A jednoducho takto je to zakotvené aj v tejto dohode. Ide o spracovanie dát len počas určitého určitého obdobia pre obmedzený účel. Každý e, údaj musí mať jasný vzťah k určitej trestnej činnosti, jasne sú upravené pravidlá, ako sa môže, e, môžu prenášať tieto údaje, ako môže dochádzať k ich výmazu a e, ako dlho môžu byť uchovávané. Čiže existujú takéto poistky zakotvené v tejto dohode a sme s nimi, sme už na ní zvyknutí, máme s tým dlhé skúsenosti a e, dokonca ideme ešte ďalej, ako je považované za štandardné v policajnej práci musíme si uvedomiť, že e, mnohé z týchto aspektov nespadajú do bezprostrednej zodpovednosti Europolu a mnohé veci e, sa nachádzajú inde ako len v článku 4. Napríklad v článku 5 sa hovorí o určitých špecifických mechanizmoch, ktoré platia v USA. No, Europol e, teda e, je zodpovedný za výmenu údajov z USA. Je to ošetrené v článkoch 90. Úloha Europolu sa nevzťahuje na aplikáciu tých štandardných e, ochrán a, a záruk pre, pre narábanie s údajov ak hovoríme o výmene údajov z USA. Takže tieto e, poistky ohľadom ochrany údajov, ktoré sa nachádzajú v rámci ďalších 11 článkoch, e, článok 4 podľa môjho názoru sa týka niečoho iného. Pridáva ďalšiu e, predbežnú poistku zúžiť rozsah určitých dát, ktoré sú predmetom dohody TFTP. Čiže hovoríme o ušom Uh, ušej množine dát. To je pravda, ale stále to znamená veľkú množinu dát, ktorá, uh, s ktorou sa pracuje na, na, na takej globálnej základni. Uh, a vlastne hovorí tento článok o, na, o nakladaní s hromadnými tzv dátami, ktoré sú v dávkovom režime. A e, táto dohoda TFTP hovorí práve o prenose údajov a toto sa preberalo e, veľmi dôsledne aj s komisiou ešte v čase vyjednávania dohody. Realizácia článku 4 ako takého e, nevedie k porušovaniu práv viazaných na údaje. Treba si uvedomiť, že orgány USA nemajú prístup k údajom, ktoré sú prenášané v rámci dohody TFTP bez toho, aby, e, aby e, dodržiavali stanovené e, pravidlá ochrany údajov. Zákonodarcovia rozhodli o tom, že pri tomto prenose údajov treba uplatniť ďalšie ochranné mechanizmy. Europol si to plne uvedomuje a so všetkou vážnosťou uplatňuje. My sme sa snažili uplatniť v praxi úmysel zákonodárca týkajúce sa článku 4. Ide o tzv. test primeranosti poskytovaných údajov, ale nie len z hľadiska ochrany údajov v konvenčnom zmysle, ale z hľadiska prevádzkového, teda vždy zvažujeme, čo potrebujú americké údaje striktne za účelom boja proti terorizmu musíme si vždy klásť otázku, či a prečo potrebujú informácia o určitom druhu terorizmu, či je to skutočne nevyhnutné pre efektívny boj proti terorizmu zo strany USA. A e, budem vlastne citovať, zohľadňuje sa tým aktuálne a, a minulé vyhodnotenia rizika v rámci boja proti terorizmu. Čiže v každej jednej žiadosti zo strany skytnutie dát naši odborníci podrobia testu potrebnosti nevyhnutnosti prípustnosti poskytovania takýchto dát a opodstatnenosti americkej žiadosti. E, takéto e, vyhodnotenia sa vzťahujú na každé e, prehľadávanie dát, na tak, každej žiadosti o poskytnutie dát. Čiže vytvára sa predbežná množina dát, ktorá je nevyhnutná pre vyšetrovateľa a, a je snaha, aby táto množina bola čo najúžšie vymedzená ale táto predbežná fáza je fáza, v ktorej tieto dáta zatiaľ nie sú sprístupnené vyšetrovateľovi. Um, v tomto zmysle teda máme iné stanovisko ISB a Europol, pretože Europol si myslí, že článok 4 je vnímaný v prvom rade nie ako článok pre ochranu osobných údajov, ale niečo proste, kde musíme naše operatívne e, vyhodnotenie sami aplikovať. Teda tieto je to interpretácia, ktorú má aj komisia, aj naše právne oddelenie, aj Spojené štáty. Konec koncov komisia, Spojené štáty o tom e, rokovali. Takisto aj revizný tím EÚ e má rovnaký názor, takisto aj správna rada Europolu. Viem, že E, tu zazneli výhrady, že tie žiadosti strany USA sú také vágne, nemajú e, dobré podklady a že ten, e, tá kontrola je nedostatočná. Ja chcem povedať pár vecí. Myslím, že to je nesprávny pohľad na to, akú funkciu zohrávajú tzv. ústne správy. V posledných 9 mesiacoch sme dostali 3 briefingy dôverné zo strany USA, pokiaľ ide o prebiehajúce protiteroristické operácie. Je to dôležitá kontextuálna informácia, pokiaľ ide o americký protiteroristický program. Naše rozhodnutia verifikácie na základe článku 4 e, vyplývajú, ale iba z písomnej dokumentácie, ktorá nám bola poskytnutá. To je veľmi dôležité. Ak máte e, priemerne 56 strán e, zo strany USA e, na e, vlastne e, odôvodenie tých žiadostí e, je to myslím si dosť a čoraz sa to ešte aj e, viac e, zvyšuje. Tam sa jasne píše, ktoré kategórie, ktorý čas, ktoré geografické regióny sú zahrnuté a vždy je tam snaha tú žiadosť nadefinovať čo možno najúžšie. V piatich prípadoch z 8, ktoré sme doteraz prebrali, Europol požiadal o ďalšie informácie, až potom potvrdilo svoje verifikačné rozhodnutie. Máme e, formálne dokumentované verifikačné procesy, kde vlastne sa za, e, mapujú všetky rozhodnutia, ktoré sme kedy e, prijali a ktoré prijímame. Celkový balíček dokopy vlastne predstavuje viac ako 80 strán, aspoň v tom poslednom prípade tomu tak bolo. E, z normálnych okolností, podľa tých modalí, ktoré boli dohnuté medzi komisiou a USA, verifikačné rozhodnutie by malo byť prijaté do 48 e, hodín. My sme v 6 z 8 prípadov to nestihli, hoci to bola prioritná úloha. Raz nám trvalo 16 dní, kým sme to celé stihli, pretože tie dodatočné žiadosti o informácie z USA proste tak dlho trvali, bolo ich tak veľa, až potom boli spokojní s odpovedou USA. Takže akékoľvek tvrdenie, že Europol iba nejakým spôsobom opečiatkuje žiadosti USA a vôbec sa im nevenuje, to je vyslovene nespravodlivé tvrdenie. Áno, viac treba spraviť pre vylepšenie našej práce. Teší ma, že ISB nás eh, podporuje v tomto, že tu má isté odporúčania. Odkedy sme tie správy, správu od nich dostali, tak sme mali viaceré workshopy, napríklad teraz v máji a som presvedčený, že sa nám podarí dopracovať sa k, k spoločnému alebo k bližšiemu stanovisku v najvyšších týždňoch. Pokiaľ ide o tú transparentnosť, tak v liste som vysvetlil prečo táto dokumentácia bola e, e, vyhodnotená alebo označená na úrovni, ktorá by odpovedala európskej úrovni tajná. Má tajné dokumenty. Dôvod je vlastne v tom leste, leste vysvetlený. My máme e, v Európole povinnosť rešpektovať toto označenie zo strany USA a ja v každom prípade mám plné pochopenie pre americké vnímanie tejto otázky. My máme isté e, bezpečnostné opatrenia e, v rámci Europolu, ale to neznamená, e, že to nejakým spôsobom ovplyvňuje prístupové práva inšpektorov ISB. Tí majú plné prístupové práva bez ohľadu na, na kategóriu označenia. Transparentnosť je veľmi dôležitá pre nás a preto poskytujeme konkrétne, konkrétny alebo veľmi presný prehľad vrátane mnohých informácií, ktoré časom boli e, zo strany či už US, USA alebo Europolu otajnené. Na záver chcem povedať, pán predseda, že ide o veľmi dôležitú vec. Pre nás je to naša e, vlastne prioritná aktivita. Veľmi pozorne sa tejto téme venujeme. Myslím si, že konáme vysoko profesionálne a tie, e, tá situácia je náročná. Teším ma, že aj EÚ si to uvedomuje, aj pani komisárka Malmström nakoniec to zdôraznila, ale áno, súhlasím, že treba e, tie postupy ďalej vylepšovať a budeme sa na tom e, snažiť ešte ďalej pracovať. Dúfam, že rozumiete tomu, že e, tá práca je naozaj náročná a dúfam, že ste spokojní s tým, že sa tej práci venujeme naozaj plnohodnotne a transparentne. Predseda, ďakujem pekne, e, pán Wainwright. Ešte než sa vyjadria poslanci, tak ešte e, tu je pán Breitbart, ktorý je predstaviteľ holandského orgánu pre ochranu údajov. Nech sa páči, pán Breitbart. Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom. Ďakujem pekne za pozvanie do vášho výboru. Ja som tu v dvojakej funkcii, jednak ako člen Joint Review Team, a som tu aj v mene holandskej, holandského úradu a zároveň som sa účastňoval aj správy JSB. Takže k tomu joint review na úvod. Vo všeobecnosti som naozaj spokojný s tým, ako to prebehlo. Američania naozaj odprezentovali, na čom pracujú, na čo sa JSB používa tomto zmysle teda myslím, že sa nemusím nejako veľmi k tejto správe vyjadrovať. Mnohé časti zmluvy už USA implementovali a mnohé z tých opatrení, ktoré boli prijaté, zachádzajú dokonca oveľa ďalej, než sú naše požiadavky v oblasti ochrany osobných údajov a nezávislí kontrolóri. Toto je veľmi dôležitá práca v spolupráci s analýstami a je tu teda možnosť zasiahnuť, a ukončiť túto prácu, keď sa ustanovenia nedržiavajú. Toto je podľa mňa e, veľmi dobré a mohlo by to fungovať ako vzor aj pre iné programy. Nie som však úplne spokojný sa tým, ako sa táto správa pripravovala a mám dojem, že tu bola obrovská miera tlaku, tlak zo strany Európskej komisie vzhľadom na e, vydanie správy JSB. E v Europole sme vychádzali z toho, alebo sa vychádzalo z toho, že ten review team bude hovoriť o správe spoločne pred zverejnením tejto správy. To sa však neudialo. Prvý návrh tejto správy bol distribuovaný mailom. Všetci členovia teda ho dostali takýmto spôsobom. A v tomto, v tejto fáze tú správu nezaslali ďalej a až potom ju dostala americká strana na doplnenie, na vyčerknutie dôverných informácií. Potom sme mali mať my možnosť znova reagovať. Komisia túto správu 8. marca dostala a potom doporučeným spôsobom poslala ďalej členom tohto review týmu. Ale 17. marca eh, táto správa bola k dispozícii aj v výbore. Potom 15. marca po schválení americkou delegáciou bola zaslaná ďalej. Potom sme mali ešte pár hodín na to, aby sme sa viedli k tejto správe hoci nám povedali, že všetko je teraz politicky veľmi citlivé, že už s tým nemôžeme nič robiť, lebo komisia to už takto schválila. A toto ma veľmi mrzí. Ide hlavne o tri body, ktoré by som uh, ja rád mal iné. Napríklad dôkazy potreby, informácií TFTP, Američania veľmi intenzívne sa snažili o takto opísať nám tú predanú hodnotu údajov. Napriek tomu ma však e, nepresvedčili o ich potrebnosti. Druhá vec, práva tých, ktorých sa to týka. Tieto v zmluve sú istým spôsobom upravené, ale nie uspokojivo, pretože dotknuté osoby môžu požadovať nápravu iba v prípade údajov, o ktoré Američania požiadali a ktoré boli aj preskúmané americkou stranou, to je tých 27 tisíc eh, vyhľadávacích funkcií, ktoré, v, ktoré boli predmetom diskusí v rámci revízneho týmu, ale práva podľa mňa neboli dostatočne dodržané. Na to by bola potrebná ďalšia klauzela, ďalšia doložka v zmluve, aby tieto práva boli naozaj dodržané. No a ešte tretia vec, pokiaľ ide o úlohu Europolu, ja si myslím, že tá formulácia je príliš pozitívna. Správa JSB e vyjadruje kritiku, pokiaľ ide o fungovanie Europolu, týka sa to hlavne novembra. A Europol intenzívne teraz pracuje na sprísnení postupov a aj americkí kolegovia si už uvedomili, že sú potrebné ďalšie písomné informácie na podporu vyšetrovania. Ale to, ako to je naformulované v tej revíznej správe, toto je podľa mňa príliš pozitívne. Neviem, z čoho to vychádza, pretože revízny tím sa tým zaoberal bol tu jeden list z Europolu, spojili sme sa s personálom, neviem, že či komisia mala ešte nejaké ďalšie kontakty s Europolom, ale uh, review team o tom nemá žiadne informácie. A na záver ešte k úlohe Europolu. ESB, Europol, ako aj Europol samotný, veľmi intenzívne diskutujú o týchto témach v takých workshopoch, o ktorých sme už hovorili. Ide o článok e, číslo 4 a o ustanovenia týkajúce sa ochrany osobných údajov. V prípade ISB ide teda hlavne o ochranu osobných údajov. To je uvedené v článku 1 aj v úvodných ustanoveniach. Tam sa teda uvádza ochrana súkromia teda, že celá zmluva musí dodržiavať e, predpisy, pokiaľ ide o ochranu súkromia, ako aj bankových údajov jednotlivcov. ESB ako aj Europol, e, ich právne služby to teda sa skúmajú. Dúfam, že dospieme k dohode. Ďakujem. Teraz otázky zo strany poslancov. Ešte faktická, pán Busutil, áno. Na základe toho, čo tu zaznelo e, zo strany posledného rečníka, Myslím, že by na to mali zareagovať ostatní dva rečníci predtým, ako vystúpime my, pretože to sú vážne veci, to sú vážne veci, ktoré tu boli povedané a malo by sa na ne zareagovať i hneď. Ja som ešte chcel eh, dať čas na odpovede, ale teraz, keď teda, že by sme e, dali šancu poslancom spýtať sa otázky a potom by e, vystúpili a ostatní, ale vy navrhujete, aby najprv vystúpili oni, potom my dáme otázky a potom by vystúpili znovu. Ja si myslím, že to čas ani nie je. Ale ak chcete, pán príbe veľmi rýchlo a potom e, poslanci, lebo v opačnom prípade to nevychádza. Mr. Chairman, very briefly. Veľmi stručne. Ja som dosť prekvapený tým, čo tu pán, pán e, Breitbart povedal. Naozaj ma to zaskočilo. Komisia e, predstavila správu o revízii a ja môžem e, o tejto správe hovoriť. Tak ma komisia mm, vlastne poverila. Bola tu istá, ist, istá, istý vážny problém, ale pokiaľ ide o prijatie tejto správy, keď sme mali podpísať všetkých členov revizného týmu, že ten text bol v poriadku. Dokonca aj pán Breitbart eh, sa k tomu vyjadril. Ak sa nemýlim, tak 98% možno jeho pripomienok bolo zohľadnených v tej správy práve môžem vám prípadne neskôr e, aj povedať, čo presne pán Breitbart tam e, tam, tam vlastne pretlačil do tej správy. Ja si myslím, že to je veľmi netradičný postup, ale pokiaľ e, jeden člen tohto týmu ex post sa nejakým spôsobom distancuje od tej správy, tak je to jeho problém, nie je náš. Ostatní členovia s tou správou súhlasili a súhlasia s ňou aj naďalej. Pán Diaz de Mera, ak dovolíte, spravíme najprv otázky a potom budú odpovede. Zopakujem teda, že aby ste všetci prosím e, ča- e, mysleli na to, že bude potom čas na odpovede po otázkach. Takže pán Alvaro, nech sa páči. Ďakujem. Ak kolegovia súhlasia, môžeme pritom e, potom prípadne e, pokračovať po anglicky, keď odídu tlmočníci, to ešte neznamená, že sa tu nebude pracovať. Ak je, tu je jedna vec jasná, tak je to skutočnosť, že Europol nie je problémom. Ak nejaký problém je, treba zvážiť či ste vy, pán Vejvrať, správnym človekom na správnom mieste. Ja tu môžem verejne povedať, že ja som nemám problém s tým, čo Europol e, vykonáva, pretože na, správe, na strane 11 vašej správy sa píše, a vy ste to aj teraz povedali, že Europol e, prísne sleduje interpretáciu dohody, tak ako to vyjasnila komisia a Spojené štáty. Čiže je to zjavné, že komisia vám hovorí, akým spôsobom máte článok 4 interpretovať článok 4 e, tejto dohody a v tom e, v tej otázke môže byť tá interpretácia odlišná, tá naša. Pretože otázka je to naozaj čisto operatívny článok, alebo sa týka aj ochrany, aj operatívnych otázok. V každom prípade sú tam podľa mňa nejaké e, body, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Pokiaľ komisia tvrdí, že to tak nie je, tak asi každý hovorí iným jazykom, pretože tu sa v bode 4.2 e, spomínajú viaceré veci, ak chcete nejakým spôsobom s tými údajmi e, narátať, narábať, tak tá identifikácia má byť čo možno najjasnejšia, e, aby teda tu je napísané, že je istá, istá, istá snaha obmedziť tok údajov do USA. Viem, že je tu aj o transfer tých tzv. bulk data. Ale keď to otočíme, tak to neznamená, že bulk data sú nejaké veci, ktoré by mali byť e, žiadané. Čiže je tu istá snaha minimalizovať tieto údaje. Ale zaujímavé je, že komisia hovorí v revízii dohody TFTP, že došlo k, k zníženiu, pokiaľ je takéto údaje, ale nepovie o koľko percent. To je jedna vec. E, a ďalšie otázky, bohužiaľ nebudem taký stručný, pretože to sú vážne veci. Článok 13 dohody hovorí, že v rámci revízie, pokiaľ ide o nejaké finančné údaje, ten počet má byť e, uvedený. V prípade dohody to tak nie je, pretože Europol to nemôže vedieť. To ešte neznamená, že firma SWIFT to tiež nemôže vedieť. Ak eh, by komisia vyšetrovala, neviem, prečo by a, a teda ak by SWIFT chcel spolupracovať, prečo nevieme, aké čísla tu presne, o, akých hovorím, ak SWIFT eh, spolupracuje, tak dajte vedieť, alebo ak nespolupracuje, tak tiež myslím si, že z hľadiska verejného, alebo možno PR, oni majú záujem na tom, aby, aby boli vnímaní ako, ako firma, ktorá spolupracuje. Myslím, že sú to isté rozdiely medzi e, článkom 4 a 5 sa e, e, síce nehovorí, že tam musí byť jasné teoretické pripoje, e, pre, prepojenie alebo nejaký súvis, ale proste hovorí sa inde v tom texte, aby išlo o dobre definované prepojenie a tak ďalej. Čiže inými slovami je to vlastne to isté. Čiže bolo by vhodné, aby e, americký minister financí povedal jasne Europolu, čo to je to teroristické prepojenie. Je to aj e, v záujme našich agentov v Europole, ak chcú vymeniať si údaje, ale pokiaľ do 6 mesiacov po reviznej správe sa píše, že viac ako 20 tisíc nejakých vyhľadaní bolo vykonaných, to znamená, že do 6 mesiacov máme denne viac ako 100 vyhľadaní. A ja si nemyslím, že každý deň by sme mali nejaké turistické prepojenie v 146 e, prípadoch priemerne. Nechcem teda prechádzať celou správou, ale sú tu viaceré zaujímavé e, veci. E, pokiaľ ide o tie tie cezhraničné dohľadania, tak je to 304 vyhľadaní, čiže 1,12 pokiaľ ide o požiadavky ochrany osobných údajov, najmä tak ako sú uvedené v, čl- uvedené v článku 15 a 16, práve sa píše, práve komisie sa píše, že ministerstvo financie vysvetlilo, že sa málo využíva možnosť vymáhať si teda e, práva v oblasti ochrany osobných údajov zo strany e, tej e, dohody. je veľmi zaujímavá. Jedna vec, e, nie je to v súlade s článkom 16, keď sa tu píše, že jediné zmeny, ktoré môžu byť v TFTP databáze vykonané, sú dôsledkom aktualizovanej finančnej transakčnej e, správy. Čiže vlastne banky sú tie, tak ako je to správe napísané, ktoré by museli poslať opravu údajov ktorá určite nie je v súlade s článkom 16, alebo teda je porušením článku 16, takže to je iba pár príkladov, a pani komisárka to má k dispozícii, pretože sme jej to napísali, príkladov toho, kde dochádza k nesúladu s dohodou. Dve veci, ktoré sa týkajú Europolu. Aj tú správu sme si prečítali. Teší nás, že ste sa ju snažili tak rýchlo pripraviť a predložiť a koncizne. V tej dohode sa píše, že žiadosť musí byť identifikovaná čo možno najlepšie, teda pokiaľ ide o tých pokiaľ ide údaje účelu boja proti terorizmu. Teda tento teroristický, e, to teroristické riziko, e, riziko tam má byť dostatočne e, pomenované v rámci TFTP. Ako? Ako to môžeme povedať, že takéto e, prepojenie na terorizmus nemusí byť e, súčasťou tej žiadosti. Však ide o TFTP, však to v tom názve to je. A potom e, bulk data. keď americké orgány dokážu to prepojenie terorizmu v konkrétnom prípade v kontexte konkrétneho vyhľadania článku 5, e, takže zjavne to je možné. A tým pádom aj tá žiadosť má byť definovaná čo možno najúžšie. To ešte neznamená, že Amerika môže si vyžadovať údaje všetkým občanom napríklad nejakej krajiny. A už e, sa chlem ku koncu. Platnosť tej dohody mala byť rok a pol ja z tretieho orgánu alebo z tretej strany viem, ktorá je nezávislá, že e, je to otázka kontroly toho, či legálna implementácia tejto dohody je e, vlastne v súlade e, s, so samotnou dohodou. Ja si myslím, že momentálne by sme mali uvažovať o tom, aby sme túto dohodu vlastne aby sme ju vypovedali, pretože momentálne toho zmetku v súvislosti s tou dohodou je viac ako istoty. A ešte mám na to zoznam niekoľko ďalších vecí, ktoré som chcel spomenúť, ale už to asi nestihnem, určite sa dnes k tomu asi nedostávame posledný krát. Takže chcem povedať e, komisii, že máme tu istý problém. Nie je možno problém s vami osobne alebo s komisárkou, ale zdá sa, e, že jednoducho my sme dôverovali ako parlament tomu, že v spolupráci v rámci spolupráce s USA posunieme istotu a bezpečnosť našich občanov a takisto ale aj ich schopnosť nejakým spôsobom sa ohradiť a kontrolovať, či toto všetko sa vykonáva dobre. A teraz máme veľmi silný pocit, že v skutočnosti tá druhá časť tých našich očakávaní nebola splnená a nie je možné chodiť e, na jednej nohe. Dobre, ďakujem pekne, ale poprosím všetkých poslancov, nielen tlmočníci chcú ísť domov, možno o 6.30 aj ďalšie osoby v tejto sále, vratane možno aj hosti budú chcieť odísť, možno majú nejaké ďalšie termíny, nejaké ďalšie schôdzky, ktoré musia dodržať. Takže vás poprosím, naozaj sa obmedzte na špecifické otázky, na ktoré budú potom môcť kolegovia, teda hostia odpovedať pani Sipel. Vy ste nemá spravodajkyňa. Áno, ja sa pokúsim byť stručná, ale ešte chcem poukázať na to, že v minulosti sme viackrát požadovali, aby takéto e, naozaj predpokladateľne dlhé rozpravy dostali viac času na programe. Teraz ku konkrétnym bodom k tým nechcem ani tak veľa, lebo pán Alvaro už mnohé uviedol, ale chcem povedať niečo veľmi zásadné. Dohoda o Swifte podľa Lisabonskej zmluvy mohla byť e, signálom novej politiky spolupráce vychádzajúcej zo vzájomnej dôvory medzi inštitúciami EÚ a USA. Takto to mohlo byť. Bohužiaľ sa to ale nepodarilo, aspoň teda ten úvod je tu nedôvera, pokiaľ ide o inštitúcie EÚ, aj pokiaľ ide o správanie na strane USA. A toto je polutovania hodné, nie len v prípade tejto dohody, ale môže to nahroziť, ohroziť, naštrbiť dôveru aj v prípade všetkých ďalších e, dohôd a ich implementácie. Toto je naozaj veľmi dramatické v súvislosti s tým, o čom teraz diskutujeme v prípade TFTP. Počas rokovaní, ako aj v rámci zmluvy, USA prísľubili, že v prípade tých kategórií v rámci SWIFTu tie dopity budú prichádzať čo možno najmenej, ale to sa nestalo od samotného do začiatku. Pán Wainwright povedal, že trvá asi 60 dní, kým sa reaguje na dopyt, pretože treba robiť dodatočné dopity. Uh, Takže je potrebné sa tomu vzoprieť a otázka znie, ako tie informácie sú realizované ústne, písomne a ako hodnotí také ústne informácie. Ďalej je tu neistota o tom, na akom základe e, sa tieto požiadavky, tieto opity realizujú. Vychádza to z nejakého podozrenia konkrétneho jednotlivca, alebo sú skôr také všeobecné dopity, požiadavky, napríklad, že vieme, že takáto jednotka, takáto bunka existuje v tomto meste. Toto je neisté aj keď pani Malmström neustále poukazuje na to, že je potrebné uviesť konkrétne meno, ale vzniká tu dojem, že je tu aj iný spôsob použitia, ktorý je možný. Preto si myslím, že je potrebné aby sme dostávali informácie v dostatočnej miere my stále kladieme rovnaké otázky a odpovede nedostávame, takže komisia, členské štáty aj USA musia poskytovať nám jasné informácie a musia nám naozaj dokázať, že to, čo sme dostali na prísľuboch, pokiaľ ide o požiadavky, minimalizáciu a tak ďalej, že to všetko sa naozaj realizuje. V opačnom prípade, a toto chcem zdôrazniť, v opačnom prípade budeme mať veľké problémy s dôverou sa obracať eh, v prípade ďalších dohôd. Pán Buzutil, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Nuž, áno, my si myslím, že to je veľmi dôležitá dohoda. Súhlasili sme s ňou a chceme e, zabezpečiť adekvátnu implementáciu. O toto nám ide. Tri veci spomenul pán Wainwright a ja by som potrebovala v prípade týchto troch vecí určité objasnenie, lebo podľa mňa nie sú úplne presvedčené. Hovorili ste o tom, že článok číslo 4 nie je e, vo veci ochrany osobných údajov. Mňa to prekvapuje, lebo ja som mal presne opačný pocit. A preto sme aj súhlasili s týmto článkom, takže poprosím vás o detaľnejšie informácie k tomu. Po druhé, ústna výmena, ústne informácie. Ani tam ste ma úplne nepresvedčili. Dochádza alebo nedokáza k ústnej výmene informácií, k nejakým datočným požiadavkám, ktoré, alebo dopytom, ktoré, na ktoré sa reaguje úsne. A nemáte pocit, že by sa to malo robiť inak? spôsobom, ktorý je viac v zmysle ochrany údajov. Pán Diaz de Mera, nech sa páči. Ďakujem. akceptujem vysvetlenia, vyjasnenia riaditeľa Europolu, pokiaľ ide o aplikovanie tejto dohody. A veľmi dobre si uvedomujem, aké má problémy, pokiaľ ide o dobre vykonávanie toho, čo je napísané v článku 4. Ale nesúhlasím celkom s inou vecou, a to síce, e, akým spôsobom k tomu ISB e pristupuje podľa mňa ESB nevykonáva a nevykonal e, svoju prácu dobre. Prečo? Poprvé preto, lebo spustila táto organizácia verejnú diskusiu už v marci, všetkom marca, bez toho, aby sa nejakým spôsobom do toho zaangažovala komisia alebo Európa alebo Spojené štáty. ESB nikoho neoslovila. E, a to je v nesúlade s tým, čo je napísané v článku 13, pretože článok 13 hovorí, že ide o spoločnú revíziu s vládou USA. Čiže to písmeno A, povedzme, hej. A písmeno B teraz, článok 4 dohody hovorí, že Europol má overovať z hľadiska operatívnej e, perspektívy, že v každej žiadosti je možno čo najviac e, presných údajov bez toho, teda tak, aby, aby, aby teda nedochádzalo k zbytočnému poskytovaniu údajov. Tam musí vlastne Europol E, dohľadať na to, aby tam boli e, splnené veci, ktoré sa vyžadujú v článku 4, pretože TFTP nehovorí o prístupe k údajom, ktoré sú poslané priamo zo strany poskytovateľa SWIFT americkým orgánom. Pokiaľ ide o tie e, bezpečnostné zábezpeky všelijaké, tie treba rešpektovať potom, ako dané organizácie alebo orgány do, vykonajú tie individuálne vyhľadania v rámci e, tých údajov. Pokiaľ ide o to, čo povedal zastupca JSB, myslím, že, si, že sa mýli, pretože spomínať tu režim ochrany osobných údajov, ktorý je aplikovateľný na TFTP, ktorý je monitorovaný e, európskym dohľadným úzor, dozorným e, úradníkom pre osobné prochám údajov. Čiže je to právomoc práve tohto dozorného úradníka, nie ISB, takže netreba tam nejakým spôsobom e, zapájať iné orgány, americké orgány, keďže právomoc e, e spadá práve pro toho, toho dozorného úradníka. Europol dostal 7 alebo 8 žiadostí, poslednú žiadosť 8.3. Z týchto 8 žiadostí požiadal o dodatočné informácie a dostal ich v 4 prípadoch. Ústne správy, to treba doriešiť, tak to nemôže ďalej pokračovať. Nemôžeme chrániť osobné údaje na základe nejakých ústnych správ, ktoré sú mimoriadne komplexné. A posledná vec, tiež odkaz pre ESB Europol, klasifikoval informácie relatívne, alebo ktoré sa týkajú jeho úloh na, základe, na základe článku 4 v novembri 2010 ide o veľmi citlivú povahu týchto teroristických e, aktivít, tak ako to vnímajú príslušné orgány. Vážený pán zastupca ISB, e, vy ste mali e, počas tej inšpekcie prístup k všetkým údajom vrátane tých, ktoré sú označené ako, ako EU Secret v súlade e, s USA, americkou vládou a ministerstvom financí. Informácie boli poskytnuté na výboroch CAC aj COSI a tá, tie informácie do tej miery, do akej boli dispozícii, boli poskytnuté aj 31. januára Európskemu parlamentu. Na záver chcem povedať, pán predseda, že je možné a treba aj e, zlepšiť všetky metódy, aj časy a postupy. Ale, ale nesúhlasím a nemyslím si, keďže Európa má takúto úlohu, že by bol dobrý nápad aplikovať systémy kontroly a dohľadu JSB 6 mesiacov potom, ako sa začalo pracovať na aplikovaní dohody. Ďakujem ďalej pani Intveld. Nie, vy sa nehlasíte. Takže pani Albrecht. Just, uh, for one minute. I think... Ďakujem len na minútu. Tieto skutočnosti, ktoré tu vystávajú, vytvárajú úplne iný náhľad na vec, než aký sme mali, keď sa o tejto dohode rokovalo. Vtedy tam bolo zo pár prípadov prevodu údajov, transferu údajov. Bolo to kontrolované nezávislým orgánom dohľadu. Teraz máme obrovské balíky, ktoré sa posielajú do USA bez možnosti nejako zúžiť eh, toto, tento objem a ten, kto má na, za úlohu dohľad, e, preveril iba niekoľko vyhľadávaní a vôbec nesplňa úlohu nezávislého dohľadu. Takže toto sme vôbec nepredpokladali, toto sme vôbec nechceli a podľa mňa sa nič nezmenilo v porovnaní so situáciou pred dohodou. Ešte by som chcel povedať následovné. Ja osobne som za zásady právneho štátu a toto je podľa mňa porušenie základných práv. Keď nedokážete preukázať, že všetky bezpečnostné opatrenia fungujú, že existuje mechanizm kontroly, tak skrátka s tým musíme prestať, e, prestať s takým zasahovaním do základných práv. Toto je môj názor a myslím, že by ho mali zdieľať všetci v EÚ. Ďakujem pekne, pán Albrecht. A myslím, že teraz je na mieste, aby sme si najskôr počuli pána Wainwrighta, potom dáme slovo pánovi Príbemu a na záver dostane slovo pán Breitbart. Ďakujem pekne za všetky poznámky a otázky. Na tri by som reagovala, ak dovolíte, dovolíte veľmi stručne. Poprvé, pokiaľ ide prepojenie na terorizmus. Áno, musí tam byť takéto prepojenie pokiaľ ide o článok 4. Ja som to možno na úvod nepovedal dostatočne jasne, že v špecifických prípadoch, ak dôjde k odhaleniu takéhoto prepojenia, tak vtedy sa budú takéto, takéto údaje e, týkajúce sa konkrétnej osoby, od osoby uvádzať. K tomu máme ďalšie bezpečnostné opatrenia mimo článku 4, ale podľa článku 4, podľa ktorého dochádza k veľkému transferu údajov, tak aj tam je potrebné konštatovať napojenie na terorizmus a preto USA musia presvedčiť Európou, prečo je tam napríklad krajina X na zozname a nie krajina Y a preto musíme poznať uh, ako je to v tej krajine, pokiaľ ide o terorizmus, či to nejaká zdrojová krajina, či tam vznikajú teroristické hrozby a tak ďalej. Takže toto je príklad, ale platí to aj v prípade toho, prečo sa identifikujú niektoré kategórie údajov, prečo vyšetrovateľ potrebuje tieto konkrétne informácie vychádzajúce zo skúseností pri identifikovaní teroristických aktivít. Takže na tejto úrovni áno, napojenie na terorizmus je potrebné. Toto nám umožní zúžiť e, tie údaje. K tomuto dochádza. Pán Albrecht, nesúhlasím s vami, ale tá miera toho zúžovania možno, možno nie je postačujúca. Ale žiadna, žiadne množstvo, žiadna kvantita sa v tej dohode neuvádzuje, ne, neuvádza. A podľa nás dochádza k takémuto zúžovaniu množstva údajov. Pán Buzutil, vaše otázky, prečo tam nie je, do, alebo že to nie je doložka o ochrane, o ochrane osobných údajov. No už bežné, bežné úpravy sa uplatňujú v prípade, celej tejto dohody, ale netýka sa to článku 4, týka sa to iných častí tejto dohody. A súhlasím s pánom Alvarom, že celá tá dohoda by mala odrážať všeobecné princípy súkromia, ochrany údajov a toto sa tam deje na určitých miestach, ako princíp proporcionality a tak ďalej. Vaša druhá otázka, pán Buzutil, teda tá ústná výmena. Úzko spolupracujeme s USA na denodennej báze. Toto je bežné. A v prípade určitých briefingov podliehajúcich utajeniu nás USA informujú o citlivých detailoch prebiehajúcich vyšetrovaní. Toto zjednodušuje prácu Europolu a boj proti terorizmu v Európe vo všeobecnosti. Pokiaľ ide o tie žiadosti podľa článku 4, tie formálne verifikačné rozhodnutia vychádzajú iba, iba z písomnej, z písomnej dokumentácie. Ústnym spôsobom sa možno prezentuje kontext, ale máme tu písomnú dokumentáciu, z ktorej vychádzame. Mali sme to jasne vyjadriť v prípade JSB, keď prišli, takže nechcem nejako kritizovať JSB, že sa to v ich správe neobjavuje ja dúfam, že sme to už objasnili a že v najbližších mesiacoch sa tá, ten obraz vyjasní. Toľko teda z mojej strany a možno pán Príbe ešte chce niečo povedať. Áno, pán Príbe, nech sa vám páči. Áno, ďakujem. Myslím si, že mnohé veci sú už relatívne jasné, ale chcem zopakovať to, čo povedala komisia pred závermi, po záveroch, aj na marcovom zasadnutí, že ide o dohodu o presune, o transfery údajov. Tiež sa tu uvádzalo, že tých 27 tisíc, toto číslo sme dostali, považujeme to za veľký úspech. vrátane všetkých údajov o financovaní. Nede iba o také, ktoré boli poskytnuté podľa dohody TFTP. Týka sa to údajov aj z iných krajín a sú to aj údaje z USA. A veľmi často sú tam aj žiadosti týkajúce sa tej istej osoby. Američania nás informovali, že momentálne nemajú možnosť e, poskytnúť údaj iba podľa TFTP, možno neskôr to bude možné, ale to, čo nám vadí, je to, že sú tu také zmetočné informácie, hoci my sa snažíme hovoriť jasne. Napríklad dohoda v závere uvádza, že previerka a revízia prebehne budúci rok. Ja neviem, prečo pán Alvaro z dedukuje, že to bude o rok a pol. Bude to niekedy medzi 1.1.2012 e, a 31.12.2012. Ďakujem pekne a teraz pán Breitbart. Ďakujem pekne, áno, tiež zo pár stručných poznámok. Poprvé, ja som komisiu vopred informoval o tom, že máme ešte stále námietky voči určitým častiam e, z tej správy, že ostatné časti podporujem. Nechcem nejako ďalej toto tu naťahovať. Pán Alvaro položil otázku týkajúcu e, sa požiadaviek predložených národným úradom. Neviem, aké to je konkrétne číslo, ale keď sme boli v februári v USA, tak nás informovali, že USA nič také nedostali, takže uh, pokiaľ ide o, o februárovú situáciu, um, tam neboli žiadne také prípady. Možno sa to medzičasom zmenilo. Úloha JSB. Tie dve správy si mnohí zamieňajú. Máme tu všeobec, uh, oficiálnu správu zo strany komisie podľa článku 13 uh, TFTP zo 17. marca. Potom tu máme správu z inšpekcie JSB pokiaľ ide o TFTP, takže áno, je to možno zmetočné, ale JSB je absolútne nezávislý orgán, ktorý zriadili legislatívne orgány EÚ na kontrolu práce, aktivít Europolu, ktoré súvisia s údajmi a ochranou údajov. Takže od samotného počiatku dohody TFTP, keď Europol dostal túto úlohu. ESB sa rozhodlo, tuši to bolo už v septembri, že budú vykonávať inšpekcie, že tá prvá prebehne čo možno najskôr. Stalo sa to 11. novembra a môžem vás ubezpečiť, že to nie je posledná inšpekcia. My budeme naďalej pokračovať našej činnosti, príjmať odporúčania a pán Wainwright dnes povedal, aj z jeho dokumentu to vyplýva. Ja pevne verím, že dôjde k zlepšeniu situácie v dialogu medzi našim úradom a Europolom na spoločné sednutia. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne všetkým hosťom. Prosím, nechajte ma pani Latford dohovoriť, len som na teraz chcel poďakovať tlmočníkom, e, pretože nám vedovali niekoľko dodatočných minút, takže si zaslúžia našu vďaku za to, že tu zostali. A myslím, že musíme toto uzavrieť. Ešte tu nič dnes e, nekončíme. Toto je ešte otvorená otázka. Tento mandát Európskeho parlamentu je to kontroverzné. Je to zdrojom sporov. Takže môžem vám dať ešte na záver slovo, ale prosím, buďte čo možno najstručnejšia. Please, Mrs. Ludford. Uh, absolutely. Uh, Chairman, I just, I mean, I think this session has been... Myslím, že to bolo veľmi užitočné. Ja som sa veľa vecí dozvedela, ale neteší ma, že je tu tento nesúlad medzi ISB a komisiou a Europolom. To, čo povedal pán Breithard na záver, teda, že s časťou revízie nesúhlasí, my proste niekedy e, potrebujeme sa dozvedieť, ktoré časti to sú. Pretože takto už sa nedá e, pokračovať. Ak máme mať e, taký takú nejakú dôveru v, týchto, e, v tieto orgány. Ja e, bývam v Londýne, to stačí povedať, e, pokiaľ ide o, o terorizmus, ale takže sú to aj pre mňa vážne veci, ale jednoducho toto nestačí. Make a specific comment on this?